Good afternoon. Dobré popoludne, kolegyne a kolegovia. Našou dnešnou témou je získavanie zbraní a ich držba. Ale prv ako začneme, takže prosím vás, chcem niekoľko informácií, ktoré sa týkajú témy mučenia na strane CIA, takže to presúvame. Bod 2 poznamenáva, že v chorváčtine a v galčine nebude mučenie. No a teraz prejdem hneď k odporúčaniam koordinátorov, pán Halahovu, Hala z ECR, ktorý bol vymenovaný za správodajcu, pokiaľ ide o cestovné dokumenty pre príslušníkov tretich krajín, pani Makovej k správe o zneužívaniu Čechov a pán Timothy Kirchhoff bol nominovaný ako správodajca o správe výmene informácií o príslušníkoch e, z tretich krajín. A napokon e, predseda sa bude zaoberať dohodou e, medzi Brazíliou a Európolom. Tak to boli odporúčania koordinátorov. Máte to všetko vo vašich dokumentoch. A napokon, kolegyňa a kolegovia, zajtra budeme hlasovať o 10. hodine, takže prosím vás, prineste si vaše, vaše hlasovacie kartičky. No pokiaľ ide o schváľovanie zápisní z 25. až 14. Janu- januára, 10. decembra, 29. júna, 4. júna, 26. mája, 23. apríla. Ak nemáte žiadne námietky, prosím, tak ich považujeme za schválené. Kolegyne a kolegovia, tak sa dostávame k nášmu mini vypočutiu a to je kontrola získavania a držby strelných zbraní a ich význam pre našu bezpečnosť. Pre tých, ktorí tu boli pri prvej výmene názorov tejto dôležitej téme, si ocenili, ocenili vysokú kvalitu diskusie. Bolo jasné, že kolegyne a kolegovia, hlavne z výboru LIBE, pochopili dôležitosť tejto témy pre výbor Libe. Takže to bola veľmi, veľmi kvalitná diskusia. Bol som veľmi rád, že sa takto nás vyjadrili a pevne verím, že takto to bude pokračovať aj na dnešnom vypočutí. Chceme zabezpečiť, aby sa o tom dozvedeli aj členovia výboru IMKO A bez ďalšieho meškania e, chcem predstaviť e, pána Michala Benstejna zo Spolkového kriminálneho úradu a ďalej experta na, e, medicina, na medicínske testy, ktoré súvisia s našou problematikou. Kolegyne a kolegovia, Vlastne kvôli tomu, že nám ide o vysokú kvalitu našej diskusie. Chcem povedať, že pokiaľ je kompetencie LIBE, sa sústreďujeme na otázku deaktivizácie a e, zničenia strelných zbraní, ktoré by sa eventuálne mohli použiť na ďalšie teroristické útoky mnohí teroristi využívajú práve tú zraniteľnosť nášho systému, preto je potrebná cezhraničná spolupráca. Tieto strelné zbranie zostávajú podstatným ohrozením pre našu bezpečnosť. Ukázalo sa, že existujú veľké medzery v legislatíve a pri jej implementácii na národnej úrovni. O aké biele miesta tu ide, teda ich odhaliť a diskutovať o nich, to je práve úlohou nášho výboru LIBE. Pani Bodil Valero je spravodajkyňou za Líbe, za formulovanie tohto stanoviska. Spojili sa s výborom IMKO podľa článku 54. Takže začneme toto vypočutie pani Valero. Takže požiadam ju, aby sa prvá ujala slova. Nech sa páči. Nech sa páči, pani Valero. Áno, ďakujem pekne. Považujem za veľmi pozitívne, ak teda máme možnosť dnes diskutovať o tej smernici. V našich domovských krajinách sa o tejto smernici veľmi veľa diskutuje a zostalo nejasné, čo vlastne chcela komisia týmto dosiahnuť. Bolo by dobre, keby sme to mohli vysvetliť, pokiaľ ide o medicínske aspekty, respektíve o to konkrétne zbranie ide. Ja nechcem veľmi veľa hovoriť, bolo by lepšie, keby sme dali slovo priamo našim hostom, aby sme si vypočuli, čo nám majú povedať. Ďakujem, som veľmi rád, že ste takto vymenili program, čiže keď chcete postupovať takýmto spôsobom. Takže vypočujeme si našich tieňových správodajcov. Tak najprv, pán, tak ne, nevypočujeme si našich tieňových spravodajcov, ale vypočujeme si najprv pána Bensteina, ktorý je z Spolkového kriminálneho úradu. Bude hovoriť o tejto problematike zbraní. Bude takisto hovoriť o otázkach certifikácie, ďalej o rozvoji nových metód, o nových technológiách. Srdečne vás vítame, pán Benstein. Mali by ste hovoriť zhruba 10 minút. Teda nemali by ste prekročiť ten limit 10 minút. Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujem pekne, pán predseda, za tú možnosť e, vystúpiť tu na pôde Európskeho parlamentu. Je to v podstate jednoduché, keďže vieme, o aké hrozby ide. So, tu e, vlastne máme dočinenia s mnohými fenoménmi. Ja by som rád poukázal na to, to už asi vidíte hneď na obrázku kategória A, to je návrh smernice, kde sa hovorí, že by sa mali zakázať všetky poloautomatické strelné e, zbranie. Potom máme ďalší zákaz poloautomatických zbraní pre civilné použitie. Takže sa tu e, jedná o zákaz týchto zbraní. Takže chceme sa spýtať, čo v zmysle týchto predpisov sú automatické strelné zbranie. Ten, tento pojem automatických stredných zbraní je dosť Eh, vágným pojmom, ktoré by bolo treba vysvetliť. Pozrieme si Nemecko, respektíve celú Európsku úniu. Konkrétne, keby začal keby sa začal uplatňovať tento princíp až po a, sedmičku, tak by sa mali zakázať všetky poloautomatické zbranie. Pretože v podstate všetky vyzerajú ako automatické strelné zbranie. Takže v období rokov 1972 až 2003 sme mali v Nemecku podobný e, predpis že boli zakázané zbranie, ktoré sa podobali na e, plnoautomatické zbranie a pripomínali vojnové zbranie. Tento zákaz vznikol na základe útokov e, vtedy teda e, útočníkov, respektíve nemeckých teroristov. A vtedy tieto zbranie vlastne vyzerali ako e, pistole a prostredníctvom nich potom uskutočňovali e, títo e, teroristi svoje útoky. Takže tuto by sme mali príklad. Viete, ako by vyzerali tieto vojnové zbranie. Čiže je tam konkrétne tlmič, potom e, časť chladiaceho zariadenia, zaostrovacie zariadenie, potom vyčnievajúci e, zásobník. No mohli by sme povedať, že vlastne to je zbraň, ktorá by mala byť v každom prípade zakázaná. Ale ide tu o ten dojem. Išlo to o dojem, ktorý vyvoláva stredná zbraň. Ak sa pozriete na tú hornú zbraň na obrázku, tak to je zbraň e, z druhej svetovej vojny, teda americkej armády a táto zbraň strieľa plno automaticky. Pod tým potom máte zbraň, ktorá je tiež zo Spojených štátov, je tiež e, plno automatická. No a strede tá zbraň vyzerá presne tak, ako tá zbraň hore. A preto bola, práve preto, že takto vyzerala, bola v Nemecku zakázaná. Takže vlastne sa uskutočnili také kozmetické úpravy, na základe ktorých sa táto zbraň mala dostať na trh, ale bolo to ťažké. Keď sa pozriete dole na túto zbraň, je to e, zbraň, ktorá bola vyrobená pre e, civilný trh, range rifle, No a vidí, vyzerá presne tak, ako vyzerá americký ekvivalent. A v Nemecku táto zbraň bola zakázaná do roku 2003. No a keď sa pozriete na to, ako vyzerajú strelné zbranie v Európe, tak môžem iste potvrdiť, že všetky zbranie, ktoré vyzerajú tak, ako tieto, sa zakázajú. Takže tým vlastne by bola v situácii takáto, e, v Európe takáto situácia. Heslo Kalašníkov. Ako viete, naši útočníci e, mali Kalašníkova, no a tá horná zbraň je Kalašníkov pod ním, pod ním je polovnícká zbraň z bývalej NDR a vychádza z, z tej techniky, ktorú mal Kalašníkov. A teraz otázka znie, je tá stredná zbraň rovnaká ako tá horná zbraň, teda Kalašníkov? Keď si pozrieme e, teda tú e, prednú časť a zadnú časť, zoberieme len stred, tak vyzerajú rovnako. No a keďže bola situácia kritická, tak niektorí hm, výrobcovia prišli na to, že vlastne Kalašníkova úplne obložili práve preto, aby vznikal, aby, aby nebol ten dojem tejto hm, vojnovej zbrania. Ale vyzerá to do v tejto podobe. Takže hm, vieme si predstaviť, ako vyzerajú moderné automatické zbrania, aké používajú napríklad e, armády. Konkrétne si pozrieme jedna zbraň FNHP 90 alebo Heckler Koch G11, to sú teda moderné zbranie. To by sa teda malo zakázať, nie? Ale faktom zostáva, že moderné zbranie môžu vyzerať aj tak. Čiže tam nemôžeme hovoriť o tom, že je tam vyčnevajúci zá, e, zásobník alebo tá chladiaca časť. Ja som už predtým povedal, že v Nemecku boli zakázané aj také zbranie, ktoré nestrieľali, ale napriek tomu vyzerali ako tieto súčasti a boli takisto zakázané. A keď sa pozrieme na zbranie, tak hovoríme dobre, v poriadku, každý skrutkovač alebo iný nástroj by bolo treba zakázať na základe jeho vzhľadu. A preto sme si mysleli, že bolo by dobre tento predpis e, zlikvidovať. Takže to by bola tá, povedzme, genéza. Vieme, že v Paríži sa použili e, zbranie, ktoré boli prispôsobené, teda to bolo 15. januára, ale nachádzate tam aj zbranie e, z minulosti a takisto Kalašnikova e, z bývalej Jugoslávie, kde došlo k premene na akustickú zbraň, ale čo nevieme, alebo čo sme nevedeli, aký typ zbraní sa používal v Paríži v novembri. Poznáme síce tie jednotlivé modely, e, čísla modelov, ale nepodarilo sa zistiť, či sú, či sú to originálne zbranie, alebo teda či to boli akustické zbranie, či to boli snad zbranie, ktoré boli pôvodné dekoračné zbranie a boli deaktivované. To, tomu sa neviem vyjadriť. No a keďže to nemôžeme potvrdiť, tak poukázanie na to, že tieto zbranie boli jednoducho prebudované, prestavané, ale je to dosť otázne. Keby sme takto chceli odstrániť všetko, celý tento typ, alebo celý tento rad eh, zbraní, nebudeme tomu môcť zabrániť pretože títo útočníci sú, sú v prvom rade zomrieť a môžu si zaobstarať zbranie kde si inde, vôbec nie teda na civilnom trhu. Takže heslo deaktivácia. Musíme z niečo, musíme niečo predstaviť Musíme sa pozrieť v tejto súvislosti na použité nástroje na Európskej únii máme dočinenia s nulou alebo jednotkou. Funkčné alebo nefunkčné, nič medzi tým. Ale medzi tým musí niečo fungovať, pretože v, obačno, v opačnom prípade sa spraví všetko v prospech zmeny. Čiže otázka znie, kto to spraví? Normálny občan s celkom normálnymi nástrojmi to nemôže spraviť, ale tí, ktorí pracujú s kovmi, to dokážu, alebo tí, čo vyrábajú napríklad plechovky. No o čom by sme mohli ešte hovoriť, ale nemáme čas, bolo by dobre kontrolovať tieto zariadenia. No žiaľ, môj čas uplynul, teda môj rečnícky čas, ale v prípade, ak máte otázky, veľmi rád ich odpoviem. Ďakujem za vašu pozornosť a ďakujem, že ste mi udelili slovo. Ďakujem pekne, pán Benstaj. Celkom isté budú otázky, pretože ste hovorili napríklad o deaktivácii. Dám čas na interaktívne reakcie. Ďakujem za vaše skúsenosti a prejdeme k členom. Prosím vás, dajte mi vedieť, ak sa chcete ujať slova. Začneme najprv pani spravodajkyňou, potom pani Koráca Bild. Nech sa páči pani Fellero, potom eh, Kora, pani Koráca Bild ako tieňová spravodajkyňa a potom všetci ostatní. Nech sa páči. Ďakujem. Nuž, naša úloha nie je jednoduchšia. Tak ako vy hovoríte, tak je to vlastne tak, že všetko sa môže zmeniť. Ale moja otázka znie. Teda ten, čo má zbraň, ktorú si riadne kúpi, napríklad Brajvek v Norsku, predsa mal celkom legálnu zbraň, legálny zásobník, ale až potom, keď namontoval ten zásobník, Čiže vlastne <laughs> legálnu zbraň mal, ale konal ilegálne. Čiže ako sa možno postaviť k tomuto problému, ako to možno regulovať, ako to možno označovať. Do akej miery je ľahké aktivizovať zbraň. Vy hovoríte, že ten, čo pracuje s kovmi, to môže ľahko urobiť existuje celý rad prípadov, pri ktorých teroristi sa prostredníctvom internetu naučili, ako opäť aktivizovať tieto zbranie. Ako to teda vyzerá a ako možno označovať, ako to možno regulovať a tak ďalej. Ďakujem pekne za to, že ste boli taká stručná. To je zoznam kolegov? Všetci títo kolegovia, to sú na zozname. Ja som vám povedal, že bude obrovský záujem v tejto snemovni o túto tému. Takže začneme. Pane Koráca Bild tu nie je, tak nech sa páči. Za EPP momentálne zástupca. Tlmočníci nepočujú rečníka. Zdá sa, že sme nemali tlmočenie. Zjavne e, rečník nepoložil otázku do mikrofónu. No je to teraz lepšie. Rád to ešte raz zopakujem. šum v mikrofóne. Dobre, dúfam, že to bude fungovať ešte lepšie. Takže zastupujem moju kolegyňu z toho e, teda môjho kolegu. Bol by som veľmi rád, keby ste mi to mohli vysvetliť, ale bolo by lepšie, keby som to prezentoval po anglicky. Boj proti držbe a ilegálnemu predaju zbraní, pokiaľ ide o strelivo a zbranie, tak to ostáva našou prioritou. Ale keď sa pozrieme na túto držbu a získavanie e, zbraní a streliv, na e, ciele terorizmu je veľkou chybou. Zbranie sami o sebe e, majú aj pozitívny, e, pozitívnu formu používania. Dajú sa používať napríklad pri olympijskej streľbe, teda v športovej streľbe používa sa na rekreačné účely, dá sa použiť napríklad aj pri žiaľ zločine, osobitne pokiaľ ide o teroristické aktivity. Zo zjavných dôvodov teroristi chcú byť nepozorovaní a neodhalení a z toho dôvodu použitie zbraní na čiernom eh, trhu, pokiaľ ide o identifikáciu týchto predmetov, ak berieme túto ilegálnu držbu eh, v legislatívnom probléme, nevyrieši problém terorizmu. No a tí, ktorí rešpektujú právo, rešpektujú právne predpisy, či sú to už športovci alebo polovníci, tak aj tých treba brať do úvahy. V Európe je veľmi veľa krajín, kde výrobcovia a e, trh, ktorý funguje konkrétne Nemecko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Rakúsko, aby som vymenoval niekoľko príkladov, takže je to aktivita, ktorej či priamo, či nepriamo zodpovedná e, za stovky pracovných e, miest. Je možné, že problém sa nevyrieši, že spôsobí viac škôd, ak sa bude brať do úvahy a potom, ak sa premietne do reality tento návrh navyše, v, návrhe, v návrhu nachádzame mnoho vecí, ktoré sú nie celkom podstatné alebo dôležité, keď si každý uvedomuje, že získanie licencie už obsahuje náročný byrokratický proces. mnohí neberú do úvahy, že vo väčšine prípadov majú ehm, mnohí neaktivované alebo dezaktivované zbranie. Preto je dôležité monitorovanie, sledovanie zbraní, ako aj vytvorenie informačných systémov, zdieľanie informácií medzi členskými krajinami Samozrejme sa musí zapojiť viac ako jeden štát. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne a kolegovia, prečítam celý zoznam a potom ukončíme zoznam, aby mal každý možnosť vystúpiť. Silvia Kaufmann, pán Haho, pán Deprey, pán Koraj, pán Sibrej, eh, Tomáš Zdechovský, pani Swinberg, eh, pani Gomes, pani Fajon, pán Baton, pán Vojt, pán Florence, pani Stevens a pán Radev. A tým končíme zoznam, pretože to by bol asi naplnený náš program. Nech sa páči. Tým je uzavretý náš zoznam, pretože v opačnom prípade by neprebiehala táto diskusia. Dobre, Silvia Kaufmann, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj nášmu hostovi za, ich, za jeho úvod. Otázok mám naozaj veľa, ale pokúsim sa sústrediť na niekoľko zopár vecí. Prvá z nich ide o rozšírenie predsa zoznamu zakázaných zbraní, čo je kategória A. O tu nám tu ide poloautomatické civilné strelné zbranie, ktoré vyzerajú e, rovnako ako automatické vojnové zbranie, potom plnoautomatické prestávané na poloautomatické a automatické zbranie v prípade, ktorých došlo k deaktivácii. Nemám vôbec o tom predstavu, ale mohli by ste nám povedať e, zo pár slov k tomu, koľko zbraní a vlastníkov zbraní E, vlastne by bolo dotknuté, dotknutých e, takouto zmenou e, na území Nemecka alebo na území celé EÚ, ak máte takéto informácie. Komisia o deaktivácii zbraní, toto by podľa mňa bola dobrá zmena, pretože deaktivácia zbraní prebieha momentálne v krajinách EÚ podľa veľmi odlišných, eh, odlišných predpisov. Čiže eh, k týmto štandardom, keby ste nám mohli povedať niečo viac. V niektorých krajinách deaktivácia je upravená alebo takto dochádza k nej veľmi eh, takým spôsobom, že je relatívne jednoduché tú zbraň znova aktivovať, urobiť z nej polo alebo plne automatickú zbraň. Uh, a teraz návrh komisie, konkrétne e, článok 4, otázka označovanie zbraní. Iba jedna podstatná časť zbraní sa má označovať a mňa by zaujímalo, či by bolo podľa vás rozumné všetky podstatné časti zbranie nejakým spôsobom označiť, lebo toto je samozrejme dôležité e, pre spätnú vystupovateľnosť pri e, vyšetrovaní trestných činov. A posledná otázka, tá sa týka SAS zbraní. Vy ste veľmi pekne ukázali na ilustrácii, e, že sa nedajú plne a čiastočne automatické zbranie rozlišovať. SAS zbranie to sú také, ktoré ktoré e, sa často používajú. Takže možno by bolo fajn, keby sa aj tieto zbranie, ktoré sú naozaj veľkou hrozbou, vidíme, že sa používajú často pri trestných činoch. Nebolo by dobré aj tieto e, dať do kategórie e, takých, ktoré sa musia povinne označovať a nahlásiť. Ďakujem, Silvi. A teraz pán Ahol, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi Banštajnovi za vynikajúcu prezentáciu. Tie kritéria podobnosti už otestovalo mnoho krajín vrátane Nemecka, vrátane USA. No a v USA došlo v rokoch 94 až 2004 dokonca k zákazu zbraní, útočných zbraní, ktoré boli definované ako také, ktoré majú určité hrozivé znaky, vonkajšie znaky. No a výrobcovia zbraní samozrejme postupne prešli k výrobe takých, ktoré nevykazovali tieto vonkajšie úvodovkách kozmetické znaky. Návrh komisie, e, keby sa schválil, by podľa mňa viedol k také veľmi zmetočnej situácii a to členské by museli napríklad konfiškovať a ničiť za vysokých nákladoch naozaj množstvo drahých zbraní No a potom by e, samozrejme strelec išiel do e, obchodu a kúpil by si zbraň e, s rovnakými e, vražednými schopnosťami, ale možno inak kozmeticky vyzerajúcu. Čiže naozaj ide o zbranie, ktoré vlastnia mnohí športoví strelci. Komisie tvrdia, komisia tvrdí, že by sa smenica nedotkla športových strelcov, opak je pravdou. Napríklad B7, toto je zbraň, ktoré by sa to týkalo. Toto ehm, je šport, ktorý sa veľmi rýchlo šíri e, v Európe aj celosvetovo a takýto zákaz by sa ich dotkol. Na svojej strane komisia explicitne uvádza, že e, poloautomatické e, zbranie by stále mali možnosť dostať sa na trh, ak sa nebudú podobať na tie plne automatické. A toto je v prudkom rozpore s vlastným návrhom vzdelania komisie, kde hovoria, že B7 sú zbranie osobitne, osobitne ehm, e, nebezpečné vzhľadom e, na e, zásobovanie alebo mm, vysokú e, nabíjaciu kapacitu. E, takže mm, je tu veľký rozpor. B7 je podľa mňa e, pomedzi civilných zbraní e, Ehm, najmenej problematická, pretože sa na zločiny takmer vôbec nepoužívajú. No a z návrhu komisie nadobudáme dojem, že chcú tieto zbranie zakázať iba preto, lebo majú pocit, že táto zbraň vyzerá hrozivo. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj za stručnosť. Na komisiu som nezabudol, nebojte sa. Chcel som sa vás na záver spýtať. Mm-hmm či chcete vystúpiť. Eh, neviem, či po tomto prvom kolabu úplne na záver, úplne na záver snáď, to by bol najlepší návrh a môžete potom zareagovať na všetky otázky, ktoré tu odznejú. Dobre? Takže na záver vám dám slovo, hej? Aj po tom, čo prehovorí druhý host. Ďakujeme. A teraz pán Dupre, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi Bernsteintovi za jasné vystúpenie. Na predchádzajúcom stretnutí som už formuloval všetky kritiky k tomuto návrhu. Ja mám štyri jednoduché otázky. Povedali ste, pán Bernstein, že teroristi, ktorí chcú zomrieť, nájdu zbranie hoci kde a určite nie na normálnom trhu. Toto som takto počul a moja otázka je, Poznáte jeden jediný prípad, kde by teroristi použili zbrane, kúpili na normálnom trhu, legálnom trhu. Druhá otázka. V odôvodnení komisie je napísané táto veta trošku zvláštna. Bolo by dobré, aby súčasná smernica sa aplikovala na zberateľov, pretože sa zistilo, že boli možným zdrojom obchodovania so strelnými zbraniami. Takže zberatelia boli označení ako možný zdroj. Moja otázka, máte, poznáte jasný odôvodnený prípad, kedy teroristi akéhokoľvek druhu použili zbranie, ktoré pochádzali od zberateľov. Po tretie, vy ste povedali, ja s vami úplne súhlasím, je potrebné, aby poloautomatické zbranie nebolo možné aktivovať alebo reaktivovať. Otázka je, je to možné alebo nie je to možné, je to zložitá technológia, jednoduchá alebo dá sa to urobiť. Po štvrté, pokiaľ ide o obchodovanie so zbraniami na, na nete, myslíte si, že je možné účinne tento obchod kontrolovať? A či by nebolo jednoduchšie úplne zakázať predaj zbraní na nete. Um, Ďakujem, Gerard. A pani Wimberg na miesto pána Korál, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakovala aj rečníkovi. Ja by som rada začala e, svoje vystúpenie tým, že je možné vybudovať čokoľvek všade. E, problémom nie sú len ilegálne zbranie. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na legálne zbranie, ktoré prichádzajú do Európy, potrebovali by sme skôr myslieť na to, ako dodať viacej potrieb a zdrojov finančných či iných e, pre tie zložky, ktoré bojujú proti nelegálnemu obchodu so zbraniami. Miesto toho, aby sme sa e, velovali, venovali športovej strelbe a e, loveckej a polovníckej strelbe, ale sú um, desiatky tisícov ľudí, ktorí majú zbrojný pas a povolenia sú určené na uh, uh, lov a polovníctvo a určite títo nebudú veľmi spokojní takýmito úpravami podľa nás je tu určitý problém, ak si myslíme, a ak chceme upravovať túto smernicu a pokiaľ ide o švédsku obranu, je absolútne nevyhnutné postupovať tak, aby asociácie aj civilných e, strelcov, teda Strelecká asociácia federácie, mohli, mali možnosť tréningu Napríklad e, Švedsko sa teraz nachádza vo veľmi ťažkej situácii v otázke obrany. Ak by táto možnosť nebola aj pre civilné osoby sa zúčastňovať tréningu, tak potom aké by boli dopady? Pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, pán Benstein poukázal na to, že teroristi budú operovať bez na to, či budú k legálne zbrania alebo nie, alebo vždy budú mať schopnosť dostať sa k zbraniam a naopak môžeme povedať, že čím viac legálnych zbraní bude k dispozícii, o to ľahšie to bude pre teroristov dostať sa k zbraniam. Čiže máte prosím informácie o tom, koľko z legálne držaných zbraní v minulých rokoch bolo použitých na trestné činy alebo na e, vraždy, či už teroristického druhu alebo bežného. Koľko legálne legálnych zbraní bolo použitých. Ja myslím, že tie čísla nebudú príliš vysoké. To je prvá vec. Druhá vec. Keď už nejaké zbranie zakážeme, ja som vašu kritiku pochopila tak, že e, nejde o to nemať žiadne predpisy. E, vám v tej kritike ide o to, že e, sa ten zákaz orientuje pri veľmi podľa vonkajších znakov. A chcem vám povedať, že áno, sú tu aj hračky, ktoré vyzerajú naozaj veľmi realisticky a aj tie by sa mali zakázať a nemali by sa predávať. Ale ten problém spočíva v tom, ako skontrolujeme legálnu držbu zbraní, aké podmienky bude potrebné splniť, aby sme vedeli, e, ktoré sú tie legálne zbranie, kto je ich vlastníkom, e, kde sa skladujú a potom je tu ešte jeden väčší problém a to, prečo vôbec v Európe máme nejaké ilegálne zbranie, lebo aj s takými sa tu obchoduje a tam je ten pes zakopaný, že toto nezvládame nielen pod kontrolou dovoz a obchodovanie s nelegálnymi zbraniami aj v rámci EÚ. Čiže z diskusie vo mne dnes vznikol dojem, že síce sme dobrej vôle, chceme urobiť to dobré, proste sme to smernice, ale je to byrokracia, ktorá nepovedie k tomu, aby teroristi a iní zločinci do budúcna mali k dispozícii na svoje činy menej zbraní. Pán Dechovský, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem pánovi Bernsteinovi za excelentnú prezentáciu je tam veľa otázok, ktoré si aj ja v posledných mesiacoch a týždňoch kladiem. Moja prvá otázka je konkrétna. Či existuje predstava o tom, koľko osôb v EÚ, ktoré legálne držia zbraň, e, sa táto smernica, ktorých sa dotkne, ak sa bude aplikovať. A ďalšia otázka, ktorá nadvezuje na predrečničku, aké budú finančné dopady napríklad na odkup, na zavedenie databázy a tak ďalej. Či vôbec EU má predstavu? A ďalšia otázka ku komisii. Pripustia si komisia, že legálne držané zbranie sa touto smernicou dostanú do nelegálnej sféry a budú sa používať na trestnú činnosť. Nebude mať paradoxne smernica opačný dopad na čierny trh, než sa pôvodne zamýšľalo a pán Bernstein ste praktik, aby som sa vás pýtal, ako sa pozeráte na zbraňové amnestie, to, že na Balkáne viac ako milión paloautomatických zbraní, ktoré sú schované kde tade na sypkách a podkroviach. Čo hovoríte na to, že by zbranie by sa nemohli ani čiastočne ponúknať na internete, hoci viete, že v Nemecku, v Česku a tak ďalej si tieto zbranie musíte ísť potom fyzicky vyzvihnúť. A čo hovoríte na to, že zbraň môžete e, veľmi efektívne získať na 3D e, tlačiarni. Ja som sám z takejto zbrane strieľal a bol som veľmi príjemne prekvapený, čo táto zbraň, ktorá je zhotovená 3D tlačiarňou, tak čo vlastne je schopná urobiť so e, strelou. Nemali by sme zakazovať aj tieto zbranie? We know you have a 3D printer now. That... Teraz vieme, že máte 3D tlačiareň, toto je naozaj užitočná informácia. A teraz pani Gomež, nech sa páči. Ja som bola šokovaná, lebo 2 či 3 dní po útokoch v Paríži v mojej krajine, v Portugalsku, bola aukcia, e, ktorú organizovala policia. Aukcia zbraní. Zaujímavé, nie? A samozrejme, že mnoho kritikov sa ozvalo, že práve takto sa mnohé z tých zbraní dostávajú znova na trh a dochádza k ich reaktivácii, hoci by mali byť deaktivované. A keď sa pozrieme na to, ako to dopadlo e, so spoločným stanoviskom k dovozu zbraní, teda že členské štáty naozaj veľmi pokrivkávajú v implementácii, tak toto vám vysvetľuje, prečo je situácia taká chaotická. Dokonca európske inštitúcie boli v istej fáze zapojené do toho, ako sa cez balkánske trasy dostávajú do Európy takéto zbranie. A nielen do Európy, ale aj do celého sveta. Veľmi veľa nelegálnych zbraní sa nachádza v EÚ a od nás to potom ide do zvyšku sveta. Napríklad v Afrike sú to skutočne zbranie hromadného ničenia. Takže hovoríme o, o zberateľoch, o športových strelcoch, o polovníkoch. Dobre, toto je oblasť, kde by neuškodilo zaviesť trochu viac v poriadku. No a že teroristom, teroristom žiadne zbranie. To isté. A mňa by zaujímalo, či si myslíte, že sa dá dosiahnuť zlepšenie, pokiaľ ide o značovanie, teda vystopovateľnosť hlavne pokiaľ ide o povinnosť o na prepojenie um, národných uh, registrov držiteľov zbraní a aký je váš názor na zakázanie prejavu, uh, pardon, predaja zbraní, časti zbraní a munície a uh, prostredníctvom internetu. Čo si o tomto myslíte? Ďakujem. Teraz pani Fajon. Ďakujem pekne. pán predseda. Ďakujem aj hostovi za jeho prejav. Mám pocit, že ste vynechali jednu veľmi podstatnú vec, pokiaľ sa smernicu, prečo je vôbec potrebná takáto smernica a ako budú týmto spôsobom dotknutí strelci amatéri, ktorí využívajú zbranie na športovú strelbu. Mnohé z týchto otázok sa týkajú nových prvkov, ktoré sa do tohto návrhu komisie dostali. vlastníci zbraní, ktorí majú zbranie v držbe legálne. Ide o legálne zbranie využívané na športové účely, na polovačku a tak ďalej. Tak e, títo sú naozaj znepokojení. Ja sama strelné zbranie nepodporujem, ale myslím si, že v tomto návrhu je toho ešte veľa nejasného. Na jednej strane návrh komisie, na druhej strane boj proti terorizmu pričom väčšina zbraní využitých na teroristické aktivity sú z nelegálneho obchodu a nie z toho legálneho obchodu so zbraniami. Takže moja konkrétna otázka. Tí, ktorých sa dotkne tento návrh, to sú polovníci, športoví strelci. A mňa by zaujímalo, či môžete potvrdiť to, že táto smernica neohrozí takéto aktivity, ktoré sú úplne legálne. Ďakujem pekne, pán Baten, ako ďalší. Ďakujem, Klod. Chcem sa poďakovať eh, pánovi Bensteinovi za jeho prezentáciu. Na jednu z mojich otázok odpovedal a to, že nikto nevie, kde parížskí teroristi získali svoje zbranie, či to boli také, ktoré boli mm, deaktivované, alebo to boli eh, normálne eh, funkčné zbranie. No a teraz k smenici navrhovanej komisiou. Ja e, som e, mal naozaj veľa e, komunikácie od mojich voličov, napríklad, ktorí ma oslovili, čo sú to múzea alebo nejaké iné inštitúcie, majú strach, že autentickosť ich zbierok sa e, stratí, vzhľadom na testovanie, e, taktiež e, britská armáda napríklad má zbranie, ktoré skonfiškovala svojim protivníkom v rôznych vojnách a tak ďalej. Takže títo všetci ma, ma kontaktovali. A potom súkromní zberatelia, aj tí sa boja o svoje zbranie. A Naozaj si kladiem otázku, koľko teroristov využilo takéto e, zbranie. E, myslím, že ich asi nebolo veľa, že? Takže e, myslím si, že je potrebné reagovať na parížské útoky. je potrebné popasovať sa však nie so symptómami, ale s príčinou. Smernica na európskej úrovni sa mi vôbec nepáči. Ja si myslím, že každá krajina je na tom inak, sú tam iné požiadavky, iné okolnosti a tak ďalej. Čiže aspoň pri najmenšom nejaká výnimka pre zbierky, eh, múzea eh, a podobné a taktiež eh, súkromní zberatelia starožitných zbraní musia byť vyňatí a potom takí, ktorí využívajú na športové účely, na súkromné účely strelné zbranie. Spojenom kráľovstve, e, Masakr Dunlame, tuším to bolo v 90. rokoch koncom, kedy e, jeden z pedofil zabil viacero školákov e, ručnou zbráňou. Tony Blair potom pretlačil veľmi rýchlo legislatívu na zákaz takýchto zbraní a toto úplne zničilo súkromné využívanie na športové účely, ale absolútne nejako to neprejavilo na zločincoch pretože kto eh, dodržiava zákony, no zločinci to naozaj nie sú nemajú problém sa k iným zbraniam a e, zločiny ozbrojené e, sú naopak e, na vzraste v Spojenom kráľovstve, keď máme tento zákon. Čiže vôbec to nepomohlo a myslím si, že e, tento, aj táto smernica zase raz bude penalizovať nie teroristov, ale tých, ktorí dodržiavajú zákony a nepopasuje sa s otvorenými hranicami, ktoré sú príčinou tohto problému, pretože e, sú tu diery vo vonkajších hraniciach, teda prichádzajú k nám zbranie a s týmto táto smernica nič neurobi. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Pán Florenc? Ďakujem pekne. Som jedným z najstarších, služobne najstarších poslancov tejto snemovni. A ešte som nezažil takú tému, ktorá bola taká ožehavá, v tejto podobe prezentovaná. V Nemecku sú veľmi prísne pravidla. Ale dámy a páni, 4 týždne po hroznej masakre e, v Paríži odpoveď komisie je, že chce si zobrať na mužku práve hobistov, strelcov alebo polovníkov konečnom dôsledku sa to v tejto podobe nepodarí, hlavne keď zbranie, ktoré sa podobajú plno automatickým, v rovnakej miere zlikvidujeme. Ja si myslím, že to je konštrukčná chyba, ja si myslím, že to bola ozaj e, slabá hodina e, komisie, mali by sme sa komisárov spýtať, tak ako to urobili mnohí iní kolegovia, koľko podobných zbraní Napríklad, čo ja viem, keď sa pozrieme na Kalašníkova, že koľko týchto zbraní participovalo na tej zločini, na zločinnosti. Ja by som povedal, že sa to meria v promile, teda 0, aj niečo, takže naozaj uvažujeme o tom, či ozaj začíname e, tou správnou vecou. Konkrétne napríklad Idete napríklad tu do reštaurácie, ktorú prevádzkujú a v prípade, keď na ňo spravíte ten správny dojem, dáte 500 eur a na druhý deň máte kalašníkova pekne zabaleného v papieri. No takže prosím vás, orgány by sa mali starať e, o skutočne dôležité veci a prosím vás, nezaoberajte sa polovníkmi a športovými e, strelcami. Vážení predstavitelia komisie, prosím vás, stiahnite návrh, prídete s niečím, prídete o rok s niečím novým. Ďakujem, pán Bojt. Ďakujem pekne pán predseda. Ja si myslím, že e, všetci súhlasíme s tým, že nie zbranie sú zlé, ale ľudia, ktoré s nimi, ktoré s nimi zaobchádzajú. Takže otázka znie, koľko trestných činov e, sa naozaj uskutoční e, so strelnými zbraňami. Napríklad štatistika z roku 2004 v Nemecku hovorí, že zo 6 miliónov asi 600 sa spáchalo strelnými zbraňami a to je 0,001%. Takže otázka potom znie, proti komu sa zameriava táto smernica. Predsa e, teroristi by sa nemali ľahšie dostať k zbraniam, ale vy ste sami povedali, že nemáte poznatky o tom, koľko teroristov v konečnom dôsledky, v konečnom dôsledku majú oprávnenú držbu zbraní, napríklad tu v Belgicku. No a keď na jednej strane Vidíme, že nie sú len zbranie, ale ľudia, ktorí nimi zaobchádzajú. Stovky, stovky tisíce migrantov prechádzajú cez hranice bez kontroly a nikto nevie, koľko teroristov sa medzi nimi pohybuje. Takže tam vidím ďaleko väčšie riziko ako v prípade povolenia strelných zbraní, ktoré by sme chceli ešte ďalšími ustanoveniami obmedzovať. Pani Stevens, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vzhľadom na skutočnosť, že je v obehu veľa nelegálnych zbraní a tie sa používajú pri takých útokoch ako v Paríži, v mene delegácie zastávam názor, že naozaj sa musia podniknúť aktivity proti ilegálnym strelným zbraniam, ale tí, ktorí používajú tieto zbranie na polovačky, na šport, alebo teda eh, ako zberatelia, či už teda eh, z kultúrneho alebo iného hľadiska. Tým by sme nemali brániť moje otázky. Neobáva sa Európska komisia, že tá, e, to rozlišovanie e, poloautomatických zbraní, teda na športové ciele alebo na ciele polovačky, má sa dotknúť e, toto ustanovenie. A po druhé, treba brať na zodpovednosť E, tých športových strelcov za tieto ilegálne alebo trestné aktivity? Potom ďalšia otázka. Niektorí veľmi usilov, usilovní občania uskutočňujú predaj týchto zbraní. Komisia sa na to pozerá ako na útok na bezpečnosť, pretože to nedokáže skontrolovať. No potom je tu predaj cez internet, ale ako je to so zbraniami, ktoré sa predávajú prostredníctvom špecializovaných časopisov. Ďakujem pekne za túto detailnú prezentáciu. Veľmi rád by som podporil niekoľko návrhov, napríklad pokiaľ ide o spoločné normy, lepšiu spoluprácu medzi policajnými orgánmi jednotlivých členských krajín, ďalej spoločný akčný plán proti ilegálnemu obchodu s výbušninami a strelnými zbraňami ale tieto návrhy, ako napríklad zákaz e, celej kategórie e, zbraní, nepovažujem za celkom oprávnený. Napríklad poloautomatické zbranie, ktoré sa používajú na účely športu, alebo poľovačiek. To môže byť nebezpečné, pretože ja si myslím, že tu je ten počet podstatne nižší. No a takisto e, viac ako 500 eur sa platí za to, tieto zbranie. Požiadavky na registráciu sú dosť rigidné. Teroristi používajú predsa celkom iné zbranie, oveľa ľahšie, oveľa lacnejšie a vlastne používajú vojenské zbranie, ktoré, pouka- ktoré pochádzajú z vojenských zón a ktoré nadobudli nezákonne. Takže mohli by sme povedať, že ten zákaz polautomatických zbraní nezredukuje nelegálnu, nelegál, nelegálny obchod so zbraniami a vlastne bude mať vplyv iba na tých, čo legálne obchodujú so zbraniami. Ja si myslím, že v Európe zničíme veľa zbraní, ale nezastaví to e, čierny trh. Je pochopiteľné, že po útokoch v Paríži Európska komisia chce konať prospech toho, aby ubezpečila, ukludnila občanov Európskej únie, ale táto smernica dosiahne pravý opak. Tí, ktorí sú v držbe eh, zbraní, teda tí, ktorí sú v legálnej držbe ohrození, budú a opační nie. Takže pán Benstein, vidíte, aký je veľký záujem tohto výboru o problematiku. Nech sa páči, máte slovo. Dobre. Ďakujem za tento prejavený, prejavený záujem. Niektoré otázky sa prekrývajú, niektoré z tých otázok pripomínajú skôr prehlásenia alebo vystúpenia na istú tému. Pani Valero, Viete, dnes v časoch YouTube a iných možností je ďaleko ľahšie sa naučiť, ako zbraň rozložiť, ako ju opätovne zložiť. Potrebujem na to príslušný nástroj a potrebujem na to aj príslušné vedomosti, znalosti. Konkrétne napríklad na eh, internete by som sa mohol naučiť, ako zvládnuť Airbus, tak to asi nezvládnem, pretože žiaden Airbus nemám ale v Nemecku rozlišujeme tie jednotlivé nástroje. Nemáme na to anglický pojem, ktorý by sa teda na to hodili, aby som tvrdil, že by sa dal povedal, že to sú všeobecne použité nástroje z domácnosti. Väčšina z nás má kladivo, kliešte, ale možno nemáte sústruh, možno nemáte zváračku to teda znamená, že priemerný občan by asi nebol schopný deaktivovanú zbraň opäť e, doviesť do takého stavu, aby bola ostrá ale ten, kto dokáže spracovať kovy, povedzme, že je to automechanik alebo zámočník, že to sú osoby, ktoré majú tie znalosti o kovoch a majú aj nástroje, aby z toho mohli niečo urobiť. My sme mali napríklad e, zbranie z Berlína, to boli výrobcovia nástrojov a z, zo suroviny boli schopní vyrobiť zbraň. A treťou oblasťou sú výrobcovia plechoviek a tí vedia vyrábať zbranie a principiálne s tými opatreniami dokážeme zastaviť iba občana, aby niečo vyrábal. No ale keď sa do niečoho pustím a keď naozaj chcem niečo robiť, tak iste nájdem prostriedky, aby som to zvládol. Keď si zoberiem kúsok ocele, tak z toho aj niečo vyrobím. Tak to by bolo e, k tejto otázke. Prirodzene, že je to tak, že musíme označovať zbranie. Tým odpovedám aj na iné otázky. Vychádzam z Nemecka my máme na mnohých súčastiach zbraní označovanie. Takže otázka znie, ak komisia e, bude e, chcieť označovať viacero súčastí zbraní, ako tomu bolo doteraz, tak v prípade, ak to chceme povedať dôsledne, ak teda chceme sledovať, ako sa tie časti pohybujú, kde sú, budeme ich musieť všetky označiť. No, keď sa pozrieme na pana Godsona zo zväzu výrobcov, ktorý práve vykrikol a hovorí pre Boha, čo všetko ešte budeme musieť urobiť. Ale ja si myslím, že priemysel to mm, zvládne aj značí, označovať všetko práve preto, aby sme dokázali veci sledovať. Ste, že to stojí čas, peniaze pre všetky, montáž, demontáž, ale na to, aby sme posilnili legálne zbranie, legálny obchod s zbraniami, no totiž iba tak sa dokážeme, dokážeme diferencovať ten nelegálny trh legálneho iba tak dokážeme povedať, kto bol ten posledný legálny držiteľ zbrane. Zvlastnili ju, ukradli mu tú zbraň, by znela otázka. Pani Kaufmann. Konkrétne e, sa hovorí o automatických zbraniach v súvislosti s vojnovými zbraniami, ak dnes povieme v poriadku. Neexistujú tieto civilné automatické zbranie, ale viete zase tá myšlienka, ktorá sa tým všetkým vezí, je spojená s tým, že tie civilné zbranie porovnávať s vojnovými zbraniami. Že otázka, ako definovať potom ten zovňajšok. zovňajšok. To sa asi nepodarí. B7 je, tak je teda tak či tak e, viazaná na povolenie. Nemôžem ísť do obchodu a povedať, že si kúpim B7 bez povolenia. Všade, keď si ju chcete nadobudnúť, musíte mať toto povolenie. Zatiaľ musíme nechať tam, e, kde sú konkrétne napríklad e, je to v registroch, v rôznych systémoch sa dá zistiť, kde tie zbranie sú teda dá sa to odhaliť. Ak sa nám to podarí, tak budeme vedieť v Európe, kde zbranie máme. A to už je výhra. No potom, normy deaktivácie. Mal som tú čest zúčastniť sa diskusie, keď už bolo neskoro na tento predpis vstúpil do platnosti už po Paríži bez toho, aby sme sa bližšie na problém pozreli. Takže tento predpis nie je vhodný na, na to, aby sa vytvorili na, na, na jeho základe e, spoločné normy. Nedá sa totiž aplikovať na všetky zbranie a e, v konečnom dôsledku zo zbranie zostáva hrbanie pekného plechu. Takže otázka znie, kto potrebuje deaktivované zbranie? No už to je dobrá otázka. Existujú múzea, ktoré nie sú v rukách štátu a nemôžu si dovoliť vystavovať zbranie, pretože nemajú príslušné zariadenia, kde by ich mohli udržiavať, napríklad príslušným spôsobom vybavené skrine je potrebná aj tá celá štafáž, eh, bunker, čiže to všetko, čo prezentuje eh, bitku, takže vlastne tam je zbraň iba pomôckou. Napovie no sa, dobre, tá zbraň sa dá deaktivovať. No, tam si to viete predstaviť. No, ale keby sme mali povedať, že všetky múzea, že všetky múzea musia deaktivovať zbranie, hm, tak viete, by sme celkom prišli o hodnotu tých eh, vystavených predmetov. My chceme prezentovať, ako funguje táto zbraňová technika. Máme zbranie, ktoré sú svedectvom doby. Napríklad, keď si rozoberieme zbranie zo stredoveku, to bola na tú dobu jemná mechanika. A to by sme zničili? Takže tá, tá hodnota, Napríklad viem o jednom Fínovi, ktorý má obrovskú zbierku a teraz by sme mu povedali, že to celé zničíme. Tá, prišli by sme tú obrovskú hodnotu. No, musíme tiež povedať, že sú to aj dekoračné zbranie. Ako sa na ne pozerať. Aj tam musím opätovne povedať, teda akými nástrojmi pristupovať k týmto zbraniami, s tými bežne používanými, s tými to asi nezafunkuje. E, s, so zváračkami, no tam ju môžem prispôsobiť, ale môžem túto zbraň aj na novo vyrobiť Takže principiálne súhlasím s pánom Florencom. Prepracovaná smernica potrebná je, pretože máme deficity, existujú štáty, ktoré majú svoje registre, niektoré nemajú registre niektorí si môžu na supermar- supermarkete kúpiť mm, pušku. Pôjdem do supermarketu, kúpim si ju, nikoho to nezaujíma. Nebolo by lepšie pre orgány alebo úrady, keby vedeli, kde sa tie zbranie nachádzajú, napríklad Švédsko. Viem, že pán Svenzon v Göteborgu má tri pušky, ktoré si môžeme zobrať na obranu krajiny. Žiaden problém, je to úplne v poriadku, pretože občan má k tomu správny prístup. Takže ja by som povedal v poriadku je mi milšie, keď uľahčím prístup občanovi k zbrani, keď viem, kde tá zbraň potom bude. Teda v každom čase sa môžu orgány pýtať, ako to s touto zbraňou je V každom prípade môžem povedať, môžeme si isté fakty e, o tejto zbrani zistiť. Podarilo sa nám zistiť zbranie, ktoré e, teda e, podarilo sa nám vystopovať zbranie, ktoré boli povedzme získané krádežou No a keď sa povie, že smernica môže pritom napomôcť A v takom prípade by sme, povedzme, potrebovali oceľové skrine na to, aby sme tam tie určité zbranie mohli e, držať, signálové zbranie. V Nemecku e, platí E, zásady, že ak sa nedá uskutočniť tá, tá premena zbranie, tak sa považuje za bezpečnú. Ale u nás sa vyrábajú na trh, pre trh aj nelegálne zbranie. Musím povedať, že máme veľa zbraní e, z krajín, kde sa zbranie importujú. Keby sme mohli povedať, e, že budeme vyrábať štandardné zbranie, kde budú e, štandardne platiť celej Európe, aj to by nám už pomohlo ďalej. Napriek tomu tu máme takú potrebu, aby sa mohli tými zbraniami naši občania aj brániť alebo teda chrániť. Takže e, meradlo pre bezpečné zbranie je v Európe dôležité, keď si uvedomujem, že takýmito zbraňami sa uskutočňuje trestné činy. Ak sa pozrieme na celý počet strelných zbraní, principiálne, teda ten, ten podiel trestných činov vykonaných strelnými zbraňami 5 Čiže iba 5 sa uskutočňuje týmito strelnými zbraňami. Ak sa pozrieme na posledný prípad, keď došlo ku krádeži zbraní, to bol ten prípad, e, kedy bol páchateľom syna, zobral si zbraň od svojho otca. Nemôžem hovoriť mene celej Európskej únie, môžem hovoriť za Nemecko, e, za register. My máme teda národný register e, zbraní. No a vieme, že máme 1,5 milióna legálnych držiteľov zbraní a majú v držbe 8 miliónov zbraní. Čiže keď si zoberiem, že v Nemecku máme 45 miliónov aut v Nemecku, tak tá držba zbraní je až taká vysoká. Ročne máme zaznamenávané prípady tých, týchto porovnanie. No a ten podiel, podiel teroristických eh, aktov je 0% v Nemecku. Takže nákup jednotlivých súčastí na internete. No viete, vlastne obchod, teda eBay, eGan je dnes eh, bežnou záležitosťou Máme príslušné portály. No čo nám spôsobuje problém, je princíp zabezpečiť isté normy pre prevádzkovateľov. Napríklad pokiaľ ide o IGAN, No sú veľmi opatrní s tým, s čím obchodujú. V prípade, keď sa im kúpa zdá, ehm, podozrivá obratia sa na nás, takže môžeme niečo podniknúť, no ale potrebujeme ehm, súbor regulatív na to by sme mohli konať. Ale keď si položíme e, otázku týkajúcu tých jednotlivých častí, že môžete si kúpiť jednotlivé súčasti, napríklad pokiaľ ide o polovníctvo. Existuje firma, ktorá e, predáva teda e, základ týchto zbraní a potom jednotlivé doplňujúce súčasti. Takže každý si môže potom, ak si tú zbraň kúpi, môže, ju, môže tú konfiguráciu zmeniť. Tá konfiguráciu zbrane. Mohli by sme si povedať v poriadku všetky súčasti, všetky podstatné súčasti musia byť označené aby sa to dalo sledovať, takže potom by ten internetový obchod bol možný. Ak nie, ak sa nebudú označovať, tak by sa vtedy povedalo, že nebude možný tento obchod. No ďalej je to e, premena tých e, vojnových zbraní na, na civilné e, zbranie. No aj to ma prekvapilo, že, existuje, že existujú zbranie, ktoré sa potom menia na akustické zbranie v Nemecku je to tak, že vlastne sa nemôžu meniť e, vojenské zbranie na akustické. Tie sa môžu iba deaktivovať. Isté niektoré orgány hovoria, dali by sa tým zarábať peniaze, ako povedala kolenia Gomes e, z Portugalska uviedla príklad. Naučili sme sa Ehm, tomu, že policajné zbranie sa ďalej nepredávajú, sa jednoducho ničia. Takže tam už môžeme povedať, že toto už viac neexistuje. No potom je tu e, základná konštrukcia zostáva taká istá, takže musím povedať, ehm, že pokiaľ ide o Nemecko, máme vypracovaný katalóg, kde kontrolujeme strelné zbranie, čiže v tom zmysle, či sa dá výmenou tých jednoduchých súčastí spôsobiť, že táto zbraň bude použitá na ciele tej trvalej palby. Keď sa hovorí, že k tej výmene nemôže dojsť, tak hovoríme, tá zbranie v poriadku. Nemôžeme zabrániť tomu, že napríklad náš náprotivok osobitnými opatreniami zbraň preča, predsa len zmení, ale nemôžeme tú látku dať veľmi vysoko, ale nemôžeme vlastne zabrániť ničomu. Iba keď povieme, že dáme látku vysoko, a dokážeme si potom tieto zbranie ponechať. Nazdávam sa, že by sme sa mohli ešte hodiny baviť, ale máme tu ešte druhého rečníka. V prípade, ak ešte máte otázky, môžeme ich ešte spojiť a ja sa k tomu potom môžem vyjadriť písomne. Ďakujem za váš čas, za váš záujem a odozdávam slovo pánovi predsedovi. Ďakujem za možnosť sa vám prihovoriť. Ďakujeme pekne, pán Benstein. Ďakujem aj za veľmi čiastočne detálne informácie, ktoré ste nám poskytli. Veľmi si to vážime. Máme tu ešte aj doktora Buveho, čiže naozaj e, čas nás tlačí, aby sme prešli do druhej časti. A predpokladám, že sa ešte uvidíme v niektorej z neskôrších fáz tohto procesu. Myslím, že aj pani spravodajkynia sa ma bude súhlasiť, že to bude nápomocná. No teraz doktor Buve Rovno mu e, dávam e, e, slovo. Slovo týka sa to zdravotníckých, zdravotných skúšok. Nech sa páči, máte slovo. Bien, merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs, je... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám v mene celé tejto, tomu, tomu, tomuto výboru, že ste ma pozvali ako odborníka, e, súdneho lekára v tejto o, e, problematike. Mal som sa venovať otázke realizácie lekárskych osvedčení a potvrdení v súvislosti s udelovaním e, zbrojárskych pasov v zmysle platnej legislatívy vo Francúzsku Predbežné lekárske prehliadky alebo skúšky sa robia vo Francúzsku od roku 2013. Akákoľvek žiadosť o držbu zbranie kategórie BAC e, vyžaduje lekárske potvrdenie. A teraz si dovolíme e, e, vás informovať o existujúcej francúzskej legislatíve v roku 2012 a 2013 došlo k veľkej aktualizácii tejto legislatívy, hlavne aby francúzska legislatíva zodpovedala e, európskej e, legislatíve. Ide predovšetkým o článok 5, pokiaľ ide o um, limity veku e, pre drvú zbranie s výnimkami pre športový, športovú strelbu a polovníctvu vnútorná legislatíva vyžaduje, e, aby boli udelované lekárske osvedčenia, ktoré e, majú potvrdiť, že zdravotný stav nie je nekompatibilný s držbou zbraní. Je potrebné e, vystaviť takéto lekárske potvrdenie špeciálnym lekárom, ktorý býva registrovaný u streleckých federácií a týka sa to teda aj e, jednak e, športových e, e pretekárov, strelcov, e, lovcov, polovníkov aj zberateľov. Francúzska legislatíva má špecifické úpravy pre žiadateľov, ktorí už e, boli liečení v nejakom psychiatrickom zariadení a keď e, lekárske osvedčenie vystavuje psychiatr, ktorý hovorí, že psychický e, aj fyzický stav e, žiadateľa je kompatibilný s držbou zbrane. Takže aby sa táto smrť sa mohla transponovať, tak treba ešte prediskutovať jej účinnosť, keď chceme znížiť rizika v použitia zbrane na samovražedné účely alebo na zabitie iného. Pokiaľ ide o odbornú literatúru, o držbu zbrania, lekárskych osvedčení v tretich krajinách, tu musíme byť naozaj veľmi opatrní. Vedecké vedomosti oblasti krajín, e, kde sú veľké rozdiely v legislatíve a je odlie, odvi, odlišná táto legislatíva, hlavne od legislatívy EÚ, hlavne v prípade USA. E, medicínska literatúra e, sa venuje otázkam súvisiacim s použitím strelných zbraní v prípade samovražedných útokov a útokom proti tretej osobe Existuje vedecky podložená kauzalita medzi e, držbou e, zbrane a zvýšeným rizikom samovraždy. Reštriktívna legislatíva e, v prípade držby zbraní by pravdepodobne znížila percento vražd alebo umrtí spôsobených strelnou zbraňou, ale riziko pristúpiť k samovražednému aktu súvisí s možnosťou mať k dispozícii a ak tieto zbranie, a samozrejme treba vychádzať aj z toho, či zbrania a strelivo sú e, um, uložené spolu alebo osobitne ďalšie informácie. Štatistiky potvrdzujú to, že ak máte prístup k zbrani, tak je priamy pomer medzi prístupom k zbrani a zvýšenému počtu e, nehôd či útokov strelnými zbraniami. V USA je vysoká miera držby zbranie a je tam vyššie riziko masových e, vražd. E, rovnaké ukazovatele pokoja verejnej mienky a Eh, duševného zdravia. Teda treba si položiť otázku, či podrobenie držby a nadobudnutia, alebo či teda podmienka mať lekárske potvrdenie stačí na to, aby človeku zabranila prejsť k násilnému aktu si l'on regarde le dispositif français qui exige donc... Ak vychádzame zo súčasnej francúzskej legislatívy o udelovaní lekárskeho osvedčenia, tak e, treba jednak si stanoviť, aký je cieľ takéhoto lekárskeho osvedčenia, či ide o nadobudnutie a používanie zbraní alebo len samotné užívanie, alebo v týchto prípadoch e, tie e, postihnutia či definície nie sú rovnaké. Potom, čo sa vlastne, čo je predmetom lekárskeho, lekárskeho, e, eh, lekárskej skúšky, či tam je alebo nie je nekompatibilita, alebo či sa sleduje kompatibilita s nadobudnutím a držbou e, strelnej zbrane, čo vyžaduje určité špecifické schopnosti a potom, aké sú e, druhy či typy lekárskeho e, potvrdenia, na základe akých kritérií sa definuje kompatibilita alebo nekompatibilita. A je tu dvojaké riziko. Na jednej strane, že je nerovnaký prístup k občanom, ktorí tí mali, ktorí by síce mali rovnakú patológiu, ale lekárske osvedčenie by bolo iné, alebo je tu riziku neexistencie systému, pretože žiadateľ by mohol toľkokrát požiadať o lekárske potvrdenie, až by nakoniec získal to povolenie. Potom otázky psychiatrických patológií. Psychokriminologická literatúra poukazuje na nízke riziko e, Eh, agresie na tretiu osobu v prípade mentálnych pacientov alebo eh, psychiatrických pacientov. Druhá vec je eh, v prípade, že pacienti sú pod vplyvom psychoaktívnych látok. Prezumcia nebezpečnosti vychádzajúc z duševnej choroby nie je stanovená a nedostatok dôkazového materiálu dokazuje, že nie je dostatok takýchto posvedčení. Eventuálne psychiatr nie je ochotný sa expressis verbis vyjadriť, či pacient môže alebo nemôže držať zbraň. E, derogačný režim povolenia na lov či už vtedy e, je potrebný jednak lekárske osvedčenie, ale tiež čestné vyhlásenie e, v tomto prípade, e, že žiadateľ nie je nebezpečný pri vykonávaní tejto činnosti. A lekár sa má vyjadriť na základe tabulky, ktorú vidíte na slajde. To čestné vyhlásenie, ktoré ale niekedy nestačí, Môžete sa pozrieť, že v prípade e, v tých podmienkach, ktoré zabraňujú lovu v prípade chronických či akutných e, patológií, pozornosti. Une intoxication tabagique chronique Napríklad e, chronický tabakizmus tiež môže viesť k riziku kardiovaskulárneho ochorenia či Eh, infarktu, takže to by mohlo mať tiež vplyv. Takže to byla otázka fajčiar, lovec, či je nebezpečný. A posledné, eh, vypracovanie indikatívneho zoznamu patológií, ktoré by zabraňovali eh, vydaniu leke, lekárskeho osvedčenia. Na dva príklady. Cohérence, je pourrais expliciter tout à l'heure si vous le souhaitez. Diapo euh, suivante et dernière. Posledný slajd. Francúzska legislatíva predkladá kritéria podmienky, kde sú stanovené kritéria napríklad udelenie vodického preukazu či iných. Pour autant et en définitive, la subordination de la... Podmienka získania zbrojného pasu a teda podmienka, že musí žiadateľ prejsť aj lekárskou prehliadkou, by nemala, e, nepotvrdzuje absolútnu istotu, že by bol nebezpečný. Tlmočníci sa ospravedlňujú, ale e, rečník číta odborný text takou rýchlosťou, že nie je možné ho kvalitne pretlmočiť. Que constitue la criminalité organisée ou le terrorisme. Je vous remercie. Ďakujeme za pozornosť. Thank you, <clears throat> thank you very much, uh, Dr. and thank you also for being brief because I want... Ďakujeme pekne aj za to, že ste boli struční, lebo zase ste iste nabudili kolegov a položia otázky. Takže poďme rovno k diskusii. Pani Viktor a pán López Aguilar sa chceli prihlásiť a ešte jedna osoba, takže Naozaj tých informácií bolo toľko, téma je to kontroverzná a času je málo, takže poprosím kolegov, aby boli čo najdisciplinovanejší. Pani Valero ako spravodajkyňa vystupí ako prvá. Eh, bolo to veľmi zaujímavé vystúpenie a vypočuť si, čo sa robí vo Francúzsku Sedím tu, pochádzam zo Švedska. V mojej krajine je povinnosť informovať, že ak lekár e, zistí, že žiadateľ nie je schopný alebo nemôže držať zbraň, tak musí to notifikovať polícii pretože nie je často sa chodí k lekárovi, e, niekedy sa chodí len raz za rok a e, môžete nadobudnúť zbraň, hoci by ste ju nemali mať, ale je pozitívne, že e, by sme mali mať ešte pred udelením zbrojného pasu povolenie od lekára. Samozrejme, rovnako by nemalo byť možné chodiť od jedného lekára k druhému, aby ste získali pozitívne lekárske vyjadrenie. Ak lekár vyhodnotí, že žiadateľ môže držať zbraň, A potom e, zrazu tá osoba sa vyberie do ulic a začne strieľať a lekár by mal byť zodpovedný v tomto prípade, pretože mali by sme uvažovať aj o týchto prípadoch a napríklad e, ja by som napríklad mohla mať zbrojný pás alebo povolenie na lov na držbu loveckej zbrane a po nejakých týždňoch e, z nejakého dôvodu sa môžem dostať do hlbokej depresie, možno preto, že sa rozvediem alebo niečo a, a v určitom momente uh, niekto mi unesie deti alebo sú nejaké vážne rodinné problémy ako sa hodnotia problémy tohto druhu, pretože tu nejde o psychózy, ale ide o depresiu, ktorá môže e, sa spustiť aj veľmi rýchlo. Kolegyne, kolegovia, zoznam rečníkov prečítam a tým by sme ho aj teda uzavreli. Ahla, Aho, um, Mrs. Wickstrom, Mr. Lopez Aguilar, Sylvia von Kaufman and Mrs. Winberg. And, if I, and and um, Mrs. Holmeyer as well. Can I close the list then after that? Is that okay? Takže môžem s týmto ten zoznam uzavrieť? Dobre. A teda času bude asi dosť. Pani Stevens, ako ďalšia, nech sa páči. Ja, dankjewel, voorzitter. In de tekst van de commissie staat aangegeven dat men návrhu komisie môžeme čítať, že pravidelne by bolo potrebné absolvovať lekárske prehliadky hlavne pre športových strelcov a aj polovníkov, ale aké je prepojenie či vzťah medzi týmto potenciálnym opatrením a teroristami, ktorí používajú kalašníkov a pochádzajú zo západného Balkánu pretože neviem, aké je tam prepojenie alebo aký je tam logický vzťah medzi týmito ľuďmi. Eh, Ďakujem, pán predseda. Vy ste povedali, že je vedecky potvrdená korelácia medzi disponibilitou a používaním zbraní na účely samovraždy. Je evidentné, že keď sú zbranie široko k dispozícii, tak sú samozrejme preferovanou metodou samovraždy, ale to by sa len nazval koreláciou medzi disponibilitou e, zbraní a celkovou mierou samovražd. Napríklad také Japonsko, tam sú takmer všetky strelné zbranie úplne zakázané a napriek tomu miera samovraždy je oveľa vyššia ako v prípade e, Európy alebo Ameriky v priemere. Takže korelácia medzi disponibilitou e, napríklad lana a využitia lana ako e, metódy samovraždy. To je to isté, keby ste toto povedali. E, vo Fínsku tiež sú povinné zdravotné e, testy, keď požiadate o, o zbraň e, nejakej kategórie, keď si chcete takú zbraň kúpiť. E, pre lekára však e, nie je možné povedať, vychádzajúc z nejakej 15-minútovej e, schôdzky, e, povedať, že či niekto je nebezpečný alebo nebezpečný ako držiteľ zbrane, čiže je naozaj potrebné oveľa hĺbkovejšie vyšetrenie psychiatrom a tiež nejaký osobný vzťah samotného lekára k strelným zbraniam e, môže byť kľúčový e, pri prijati takého či iného rozhodnutia alebo odporúčania. E, čiže nebolo by možno dobré, aby každý takýto lekár prešiel kurzom, certifikovaným cvičiteľom, ktorý bude poznať veľmi dobre celkové pozadie. U nás v našej krajine to už takto funguje. Ďakujem. Pani Viktor, ako ďalšia. Áno, prepašte, že som prišla trošku neskôr som tieňová spravodajkynia za LD. Bola by som to teda robila od začiatku, ale bohužiaľ. Chcem povedať, že som veľmi skeptická, pokiaľ ide o čas návrhov z dielne komisie. Aby som bola úprimná, málo e, pozornosti sa venuje e, dopadom, sa venovalo dopadom niektorých z tých návrhov, napríklad deaktivácia, vystopovateľnosť, zdieľanie informácií. Dobre, to je v poriadku. Ehm, naozaj je to užitočné z mnohých aspektov, ale návrh úplného zákazu e, polautomatických strelných zbraní, e, povinné časové limity na e, zbrojné pásy, zaradenie múzeí a zbierok a tak ďalej, to sú veci, ktoré sú úplne mimo alebo pri najmenšom dosť problematické. Čiže návrh komisie zachádza príliš ďaleko tým, že je to úplný zákaz pokiaľ ide o predaj e, cez internet zo strany e, súkromných predajcov. Áno, bolo by sa dalo zaviesť efektívnejšie metódy, aby sa zabezpečilo, že neskončia strelné zbranie v nesprávnych rukách. Ale prečo trestať e, tých, ktorí dodržiavajú zákony? Ide o ľudí, ktorí žijú často v riedko osídlených oblastiach, ako napríklad úplný sever Švedska, som radila ja, kde takmer každý jeden loví. Takže toto je vec, ktorá je veľmi problematická pre napríklad Švedsko, ako už spomínala spravodajkyňa. Mne by sa bolo páčilo mať možnosť diskutovať detálnejšie o týchto otázkach. Čas nám to však neumožňuje, ale musím mať na zreteli to, že tá smernica sa navrhuje podľa článku 104, 114, článku 114 e, zmluvy a toto je článok e, o harmonizácii vnútorného trhu. Ak však nie sú e, spoločné definície, ktoré by sa uplatnili, keď sa uplatňujú rôzne definície v rôznych krajinách, tak sa nám asi nepomôže vnútorný trh harmonizovať. Práve naopak, e, došlo by k fragmentácii a k skomplikovaniu. Čiže toto je vec, ktorú je potrebné naozaj náležite zvážiť. Inak môžeme očakávať naozaj vehementné reakcie zo strany občanov. Teda, nástroj, teda zbranie nemôžeme mm, automaticky považovať za niečo, e, čo sa teda automaticky e, zneužíva. Ďakujem a teraz pán López Aguilar. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rád na úvod e, niečo dodal. Nemohol som sa zúčastniť výmeny názorov od 15. hodiny, pretože e, letecká spoločnosť, ktorá ma e, dnes viezla z Madridu a e, teda je oneskorenie tohto letu mi spôsobilo to, že som sa nemohol zúčastniť začiatku tejto rozpravy, ale myslím, že napriek tomu táto výmena názorov kompenzuje moje znechutenie z toho, že som musel prísť neskoro. Ja ako právnik sa veľmi zaujímam o túto tému, keď e, budujeme e, trestný poriadok EÚ, keď e, musíme definovať nadnárodné koncepty a keďže som bol právnikom a jej ministrom spravodlivosti, vždy som upozorňoval na to, čo v španielčine voláme legislovať zahorúca, teda vytvárať zákony zahorúca, predkladať okamžite trestné opatrenia, ktoré sú určené na reakciu toho, čo môže vo verejnej mienke vyvolať konšternáciu, ale e, nie vždy tieto opatrenia sú dostatočne kontrastované. Ja som napríklad hovorila aj o trestnom poriadku, televízie, pre, ako keby tento trestný poriadok bol určený len verejnej mienke, ktorá vyžaduje e, signál, ale aby len e, verejná mienka bola uistená, že niečo, čo sa stalo, už sa nebude opakovať. Ale v Európskom ústavnom práve máme princípy potreby a proporcionality. Je to zakotvené v základnej charte, charte základných práv. Iniciatíva komisie tohto druhu vyzerá, alebo je tu riziko, že e, bude takýmto druhom legislatívy zahorúca, šito horúcou ihlou. Legislatíva, takáto iniciatíva by mala predovšetkým mať za cieľ zabrániť ilegálnemu obchodu so zbraniami, a zabrániť ilegálnemu dopadu tohto obchodovania so zbraniami a nemalo by to vplývať do aktuálnej situácie e, s platnou európskou legislatívou členských štátov, pokiaľ ide o legálnu držbu zbraní. Je to ekonomická oblasť, v ktorej sa priamo alebo nepriamo e, hýbe asi 40 miliard eur, prináša viacej ako pol milióna pracovných miest a týka sa predovšetky viac ako 10 miliónov legálnych držiteľov zbraní v EÚ, 300 tisíc eh, polovníkov či športových strelcov, ktorí eh, nevidíme, prečo by mali mať obvinen, eh, obmedzené svoje práva vzhľadom na to, že sa táto legislatíva mení. Preto si myslíme, že Európska komisia by mala byť ochotná vylepšiť súčasnú legislatívu, aby napomohla tomu, aby také hrozné udalosti, ktoré sa stali v Paríži koncom roku 2015, aby sa nezopakovali. Ale nie, ak dovolíte, aby nejakým spôsobom nestrieľala mimo aby nedošlo eh, absolútnej zmene všeobecného systému držby zbraní. A zdieľam obavy, ktoré sa tu eh, vyjadrili už viackrát. aby nedošlo k zbytočnému obmedzovaniu v držbe zbraní, hlavne poloautomatických, z ktorých mnohé sú podrobené kontrolám, ktoré sú v mnohých členských štátoch už ekvivalentné tomu, čo komisia navrhuje a nie je zbytočné ísť ďalej. Pokiaľ ide o online obchod so zbraniami, musíme zadefinovať, identifikovať, kde je problém a nestrieľať mimo. A vieme, že existuje ilegálny čierny obchod so zbraniami a to nesmieme zamieňať eh, s obchodovaním, ktoré je kontrolované a podlieha legislatíve. A potom aj otázka zberateľskej činnosti, aby sme oblasť držby zbraní, teda zberateľskú činnosť, ktorá nepriniesla žiadnu kriminálnu činnosť, aby sme ju nemiešali s kriminalitou e, súvisiacou so strelnými zbraniami, hlavne s teroristickými atentátmi. A čo je veľmi dôležité, aby sa porovnalo, aká je pridaná hodnota európskej legislatívy v porovnaní so súčasne platným právom členských štátov a hlavne posledn- a tie posledné kroky komisie pri tej príručke pre deaktiváciu zbraní, ku ktorému došlo, sa publikovalo po parížských atentátoch so sedemročným oneskorením. Obavy, ktoré sa tu spomenuli, sú legitímne a práca, ktorá nás čaká, musí veľmi presne zodpovedať princípom proporčnosti a potrebám zmien. A výsledok k tomu musí zodpovedať, ale ja si myslím, že je dôležité, aby sme vyslali posolstvo, že komisia sa zamerala priamo na problém, ktorý spôsobil teroristické atentáty teroristami, ktorí prišli zo Severnej Afriky a tak ďalej, a ktorí boli e, vyzbrojení istými zbraniami a nie zbraniami, ktoré sú legálne držané v Európe. A nemali by sme postihovať nejakým spôsobom uh, toto, s teroristickými útokmi, pretože či existuje korelácia medzi držbou zbraní a samovražednými útokmi, nemá žiadny e, súvis alebo vzťah e, s teroristickými útokmi. Pani Kaufmann, Áno, ďakujem. Ja sa chcem vrátiť k tým lekárským testom. V Nemecku to funguje tak, že keď niekto si chce kúpiť e, zbraň eh, do 25 rokov, tak eh, musí ísť k lekárovi, ale toto je jediný prípad, kedy je to potrebné a k tomu mi vystáva veľký otazník, lebo tá situácia eh, sa môže následne zmeniť každého človeka zo súkromných dôvodov v rodine, zdravotný stav, rôzne závislosti a tak ďalej. Čiže Komisia navrhuje, že by sa ten lekársky test mal robiť každých 5 rokov. No a moja otázka na odborníka je teda taká, či toto je naozaj primeraná lehota, tých 5 rokov, alebo či by sme vzhľadom na veľký počet držiteľov zbraní, ktorí majú teda zbranie legálne, na športové účely, eh, poľovanie a tak ďalej, či by nebolo dobré pozrieť sa na e, tú lehotu e, ešte raz, napríklad každých 10 rokov. Teda to, že iba raz, keď chcete tú zbraň e, nadobudnúť, že iba vtedy musíte ísť na lekársky test, to je podľa mňa primálo. Čiže zo skúseností vás z Francúzska, aká lehota by bola primeraná. Mrs. Swinburne. Ďakujem. A teraz pani Swinburne. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som aj ja položila zo pár otázok. Mala som ich ešte viac, ale už tu niečo z toho odznelo. Dobre si uvedomujeme, že situácia je komplikovaná, pokiaľ ide o tieto lekárske testy. E, mnohí povedali, že pri udelovaní zbrojného pasu je potrebné takúto skúšku absolvovať, ale dá sa naozaj stanoviť jasná čiara, e, kde, e, pokiaľ sa ten zbrojný pas udelí a odkiaľ už nie, aký zdravotný stav e, sú ľudia, ktorí majú nejaké psychické problémy, ale ľudia často napríklad vo Švedsku, e, tradične sa venujú lovectvu, e, polovačke a niekedy to zlepšuje ich psychický stav. Čiže e, dá sa naozaj stanoviť jasne čiara, odkiaľ už nebude človeku držba zbranie povolená. Ďakujem. A teraz pani Holmajer. Dovolte mi, aby som poukázala na to, že vzhľadom na počet držiteľov zbraní na účely lovu, športové účely, že považujem za naozaj problematické eh, podrobovať eh, týchto ľudí eh, ďalším mm, lekárským testom každé 2 roky alebo 5 rokov. Obávam sa, že toto nezadrží teroristov ani organizovaný zločin a nepredíde to ani žiadnym e, zabitiam. Takže sú prosím nejaké poznatky o tom, do akej miery sa nejaké nezrovnalosti v správaní osôb, ja napríklad poznám zo susedstva prípad, kde osoba, ktorá neskôr použila zbraňu, už 12 krát predtým bola ohlásená e, ako osoba, ktorá sa nespráva úplne bežne v súvislosti so zbraniami a napriek tomu Áno, mal zbrojný pás, nebol vyhlásený za nespôsobilého držať zbraň, čiže nemohli mu tú zbraň zobrať napriek eh, tým varovným signálom. Čiže máte k tomuto nejaké poznatky alebo nejaké analýzy? Ako prípade takýchto indícií, takéto sťažnosti e, väčšinou e, sa ľudia obracajú mm, najskôr na obec, nejdu hneď na políciu. E, čiže možno nejaké prepojenia. Sú takéto indície, mali by takéto indície motivom na konanie. Ja viem, že niekedy môže za nejakú pomstu alebo nejaké nesprávne informovanie, krivé svedectvo, ale ak už si niekto niečo všimol a potom to vedie e, k e, takémuto vývoju. E, ale tie lekárske testy sú potrebné na vodický preukaz, na e, zbrojný pás a tak ďalej. E, naozaj ich je veľa ale myslím si, že keď to ešte viac posilníme, tak neznižíme počet e, vražied rovnako ako neznižujeme takýmto spôsobom ani e, počet nehôd. Ale e, o toto nám tu predsa ide. Čiže moja otázka na vás, mohli by ste nám prosím trošku nás naviesť správne, tak aby sme správne stanovili tie lehoty, ako povedala pani Kaufmann aby e, sa naozaj tieto testy konali v tej správnej chvíli. Lebo ak my to tu takto sprísnime a tie čísla na záver neklesnú, tak e, neviem, na čo sme to robili. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovi. A teraz pán Búva, nech sa páči. Reactions. Je vous remercie pour toutes vos Ďakujem za všetky poznámky a pripomienky či otázky. Zdieľam mnohé vaše obavy či otázky v tom, či je potrebné jediné lekárske osvedčenie, z ktorého by potom vyplynulo zamietnutie udelenia zbrojného pasu. Ak uvažujeme analogicky s e, vyhodnotením rizika, e, že môže dojsť k tomu, že by určitá osoba mohla prejsť násilnému aktu alebo k recidive alebo k inému aktu. Medzinárodná literatúra poukazuje, že je tu takáto možnosť, ale je potrebné a mať obrovské množstvo informácií o konkrétnej osobe, e, informácie z trestného registra, vzdelávacie, pedagogické, sociálne a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A až potom, keď už máte k dispozícii všetky tieto informácie, ktoré pokrývajú všetky sféry života žiadateľa, aj tak je tu určité riziko a dalo by sa možno využívať nejaké štatistické nástroje, ale aj, na, aj tak je tá predpoveď či vyhodnotenie ťažké. Presná analýza, lekárske vyhodnotenie konkrétneho žiadateľa podľa mňa nie je najúčinnejší spôsob na e, významné zníženie rizika každoročne, teda každý deň prichádzajú e, k psychiatrom e, pacienti, ktorí trpia depresiou či iným a tu sú veci, ktoré sú veľmi zložité aj pre tých najskúsenejších psychiatrov predpovedať, ako to môže vplývať potom na ich držbu zbranie či niečo iné. A keď ste hovorili o korelácii a keď som ja hovoril o korelácii medzi držbou zbrania a zvýšením um, rizika samovrážd, je to samozrejme priemerná štatistika, sú to štúdia a ankety, ktoré boli robené e, v policajných francúzských e, zložkách. Vieme, že napríklad policajné zložky majú zbrania aj doma, na rozdiel od vojakov, ktorí svoje zbranie ukladajú e, v zbrojných skladoch v adekvátnych priestoroch. Takže samozrejme niektorí majú väčší prístup a teda je tu väčšie riziko samovraždy. Definícia nebezpečného charakteru sa nemôže samozrejme zrealizovať len jednoduchou 15-minútovou lekárskou prehliadkou. Zdravotný stav sa vyvíja. V minulosti e, bola takáto lekárska prehliadka požadovaná každé 3 roky, ale za tie 3 roky sa môže stať veľmi veľa vecí, ktoré môžu vplyvať na psychickú stabilitu osoby. Z rovnakého dôvodu nemôžem tu stanoviť nejaký adekvátny termín na opakovanie lekárskych testov a v prípade športových strelcov je vo Francúzsku povinnosť každoročnej licencie, ktorá sa každý rok obnovuje a aby ste ju získali, žiadateľ musí predložiť potvrdenie nekontraindikácií e, na športovú činnosť, ale to je licencia, ktorá sa týka všetkých športových činností, nielen e, športovej strelby alebo strelby na trap. pokiaľ ide o to, ten vzťah e, účinnosti lekárskych e, testov v prípade policajných zložiek a tak ďalej, to už možno prekračuje trochu moje kompetencie a či to môže mať nejaké dopady a priniesie teroristické odbornej literatúre hlavne austrálsky kolegovia navrhovali určité lekárske testy, ktoré mali dvojaký cieľ a síce vyhodnotenie kapacít a vyhodnotenie rizik. Takže jednak išlo o lekárske overenie schopnosti individua a tiež zároveň kapacít držby zbranie tohto individua. A tu sa vraciam k vašej otázke A teda tu je aj otázka, či e, nejakým spôsobom je možné zadefinovať e, zodpovednosť e, či tohto vyhodnotenia. Obmedzenie týchto lekárskych osvedčení, e, či je postačujúce a tak ďalej. Toto dvojaké vyhodnotenie e, lekárske, aby sa vyhodnotili psychické aj fyzické aspekty. A zároveň zadefinovanie zodpovednosti držiteľa zbraní k sebe samému aj k spoločnosti. To sú moje odpovede, e, ktoré môžem dať na vaše otázky. Ďakujem pekne. Pane Koráca Bild, vy ste tieňovou spravodajky za IMKO. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Som veľmi ráda, že mám záver na tomto veľmi dôležitom vypočutie, pretože mnohí ľudia majú veľké obavy v súvislosti s touto tému. Chcem sa poďakovať obidvom našim rečníkom, pánovi Wensteinovi aj pánovi Bövemu, ktorý je expertom v otázkach lekárskych testov. Bolo zjavné, že tá rozprava zachytila tieto obavy, ale ukázalo sa tiež, že sa veľmi náhlivo postupovalo pri predkladaní návrhu, že sme nemali k dispozícii mnohé dopadové štúdie, takže je veľmi dôležité, aby sme teda začali to prvé vypočutie a budeme mať celý rad diskusí s odborníkmi, ktorým budeme musieť načúvať. Tak je otázka zberateľov a múzeí. No v tomto návrhu teraz zdá sa, že poloautomatické zbranie, ktoré sú k dispozíciu zberateľov a v múzea by sa mali zničiť. No, nie je to veľmi proporcionálne ani potrebné, takže budeme sa musieť chcieť na to pozrieť a zmeniť. Potom je tu otázka lekárskych testov. C'est vrai, il est vraiment très important euh, d'avoir des, des checks aussi bien. Naozaj je dôležité mať euh, tie testy uh, ako uh, telesné, fyzické, tak aj e, psychické, e, ale dá sa to robiť rôznym spôsobom. Rada by som len uviedla e, švedský príklad, kde miesto toho, aby sme išli cez individuálnych osôb, tí, ktorí, tí, ktorí majú zbrojný pás, sú to lekári, ktorí sami majú povinnosť informovať príslušné orgány, ak jeden z ich pacientov má problémy akéhokoľvek typu, také, ktoré by mohli e, zbraň v jeho rukách urobiť nebezpečnou. Takže minimálna harmonizácia, pokiaľ ide o tie lekárske prehliadky, a to by mohlo byť naozaj dobré riešenie e, problémov, ktoré ste vy opravne spomínali. A zase musím povedať to isté, čo povedali e, rečníci predo mnou. Povedzte, že teda ten úplný zákaz eh, sa dotkne tých, ktorí majú to e, zámer teda legálne používať zbranie. A dotkne sa to napríklad vidieckých regionov. Tam je potrebné mať licenciu a v každom prípade ten čierny trh je tak či tak už teraz ilegálny. Teraz je otázka licencií. Je to obmedzenie, ktoré e, zase obmedzuje tých, ktoré majú teda legálne sú v držbe zbraní. Bolo by lepšie, keby členské štáty rozhodli, ako teda s týmito licenciami, kto ich má dostať, kto nie. Potom to bola otázka nedostatok jasných formulácií, pokiaľ je o poloautomatické zbranie. Hovorí sa o skladaní zbraní, alebo teda o premene zbraní. Čiže o otázka, koľkých zbraní by sa to dotklo. No a potom posledný bod, pán Benštaj dovolil otázka bezpečného uskladovania zbraní. To je možný dodatok, mali by sme sa na to pozrieť, vážený pán predseda. Záverom chcem povedať, teším sa na spoluprácu s kolegami, budem spolupracovať s expertami, teda ako najlepšie zmeniť návrh komisie a mali by sme poukázať tie pozitívne aspekty, ako je registrácia, deaktivácia zbraní a cezhraničná spolupráca. Ďakujeme pekne, kolegyne a kolegovia. Ospravedlňujem sa kolegom, ktorí sa zaoberajú problematikou zastrešujúcej dohody za naše meškanie Kolegyne a kolegovia, chcem vysvetliť, čo práve chcem urobiť. Je to nefer pre komisiu, e, že teda e, sa nevyjadrili, takže chcem požiadať Digi Home, aby sa stručne vyjadrili k problematike. Isté, že sa nebudete môcť dotknúť každého jedného bodu ale pokiaľ ide o budúcnosť, budeme mať e, dlhšie zasadanie. Takže prosím vás, neodpovedajte dopodrobna, e, teda podrobne, ale keďže budeme mať zasadanie, keď sa v plnej miere zúčastní komisia, bude odpovedať na tie otázky. Ja to teda zabezpečím je veľmi dôležité, aby sme počuli vašu rýchlu reakciu, takže najprv prosím vaše vyjadrenie, tak najprv DG Home, pán Alexis. Pani Gavrosa DG Home, prepačte, ospravedlňujem sa. Nech sa páči. Dobré popoludne, ďakujem pekne za túto šancu prezentovať kontext príprav tohto návrhu a som veľmi rada, že som načúvala týmto obavám. Budem veľmi stručná a potom môj kolega pohovorí o otázkach, ktoré ste nastolili. Cel, celkom jasne chcem úvodom povedať, že návrh komisie e, bol dlhšie pripravovaný, čiže veľmi rýchle sme ho skoncipovali a to možno vysvetľuje niektoré te, tie veci, ktoré zostali nejasné. Čiže to je tá fáza príprav. V roku 2014 komisia e, sa vyjadrila ku obchodovaniu so strelnými zbraňami Ďalej sme hovorili o spolupráci, o financovaní, o vzdelávaní, čiže je to veľmi dobrý dokument, ktorý bol pripravený na toto mini vypočutie. Predchádzali mu mnohé štúdie. Takže ja hovorím o tomto dokumente. Boli e, veľmi rozsiahle štúdie, ktoré súviseli s návrhom komisie Takisto ďalšia vec, vo všetkých týchto procesoch od roku 2014 DG Home a DG Grow a komisia všeobecne načúvala všetkým relevantným zúčastneným stranám v členských krajinách a takisto súkromným asociáciám a tak ďalej Čiže mnohí, sa, e, mnohí zrealizovali tieto dôležité štúdie, čiže táto práca v teréne sa v skutku uskutočnila. Ďalej, sú tu dva problémy. Konkrétne ide o rôzne postoje vnútroštátnych právnych predpisov. Ďalej takisto je otázka rozdielov, ktoré existujú aj pri deaktivácii zbraní. Mnohí jednotlivci sa dostávajú k zbraniam bez toho, aby mali teda nejaké napojenie na e, kriminálne živly. Ďalej, e, skutočnosť, teda informácia, ktorý, ktorú sme mali na strane vymožiteľnosti práva, ak berieme do úvahy nedávne útoky, e, využitie Kalašníkova, ďalej zastáva Tokrev, Nagant ako najviac používané zbranie v ostatných teroristických útokoch. Čiže to nie sú zbranie, ktoré normálne používajú polovníci, ale e, často sú schvaľované zbranie na e, trhu Európskej únie. Chcem počiarknúť, že spolu s návrhmi, ktoré prijala komisia, ako je akčný plán pre strelné zbranie. Takže niektoré tieto prvky doplňujú ustanovenia v návrhu smernice, pokiaľ ide o označovanie, pokiaľ je internetový predaj. Ja teraz dávam slovo môjmu kolegovi, ktorý povie viac. Komisia e, veľmi e, rada zlepší a rada privodí právnu jasnosť. Prosím vás, nie viac ako dve minúty. Viete, kolegovia neočakávajú plné expoze komisie, pretože by to trvalo príliš dlho. Potrebovali by ste viac času na to, aby ste hovorili o detajloch. Takže prosím vás len tá, tá prvá reakcia a zabezpečíme to aby na najbližšom zasadaní mala možnosť komisia sa e, v širšom meradle vyjadriť. Čiže stačí tak, ako to povedali za DG Home. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Veľmi rýchlo k niekoľkým základným bodom. Ešte budeme mať príležitosť o tom hovoriť. Dnes sme si e, veľa vypočuli hovoriť o terorizme. Samozrejme, to je to logické vzhľadom na situáciu, ale pripomínam, že smernica, o ktorej diskutujeme, nie je smernica o terorizme. Je to smernica o strelných zbraniach a o bezpečnosti e, súvisiacej s nimi a s ich držbou. Takže problematika je oveľa širšia než tieto výnimky. Len niekoľko čísel za posledné týždne Máme odhad, že bolo až 10 tisíc vražd strelnými zbraniami. Samozrejme, to nie je 10 tisíc masakier teroristov, e, tam je ten problém ešte širší. E, máme zoznam tých masakier v leka, e, v školách, vo Veľkej Británii, vo Fínsku, masakér v Norsku s poloautomatickou zbraňou alebo neustále masakre s poloautomatickými zbraňami a išlo o zbranie, ktoré boli legálne držané a problém je, e, tu nejde len e, o obmedzenie legálne držaných zbraní, ktoré pochádzajú z Balkánu. Preto sme prišli s týmto návrhom k istej kategórii zbraní. Viacerí povedali, že kategória B7 to sú zbranie, ktoré sa podobajú alebo majú tie vonkajšie znaky, tam sa zhodneme, ale to znenie je použité ako znenie v smernici eh, mm, rady eh, z minulosti. Samozrejme, snažíme sa o lepšie zadefinovanie. Diskutovali sme s členskými štátmi, ale zatiaľ sme ešte nedostali žiadne konštruktívne návrhy, ale eh, sme veľmi otvorení k lekárskym potvrdeniam boli sme prekvapení na tou negatívnou reakciou na tento návrh a to preto, že tieto lekárske potvrdenia podľa nás vyplývali zo zdravého úsudku. Napríklad, keď potrebujem, či v prípade, že mám problémy so zrakom a či potrebujem okuliare, keď ich nepoužívam, tak nič nevidím a teda či môžem e, držať zbraň. Máme neustále e, nehody. Napríklad minulý týždeň sa e, jeden e, jogujúci e, človek nevrátil naspäť po tom, čo trénoval, pretože bol zastrelený. Takže tieto lekárske potvrdenia a testy sú naozaj užitočné a potrebné a ešte k zberateľom. Áno, je to seriózny problém, vážny problém. Vy ste spomenuli, že tu neboli e, príklady použitia zbraní od zbadateľov. My tieto príklady máme a môžeme vám ich samozrejme poskytnúť. Ďakujem pekne. Teraz ako posledná pani Valero. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že prišla medzi nás komisia hovorila o kontexte tejto smernice Možno, keď tu takto sedíme a rozprávame sa, vychádza nám z toho, že všetko je nesprávne či zlé. Ale ja som chcela poukázať iba na to, že niektoré veci v smernici nie sú jasné. A preto prichádzajú kritické slova zo strany našich členských krajín. Čiže dve veci musíme vyriešiť. A to už je veľmi dobré, že to ustanovujeme. Členské krajiny podporujú týto túto myšlienku, takisto výrobcovia týchto zbraní. A tí tiež eh, hovoria, že tieto postupy sú správne a takisto tá diskusia o lekárskych osvedčeniach musíme vyriešiť nedostatky, ktoré sme skonštatovali, respektíve biele miesta. Isté, že sa to pripravovalo rýchle po parížských útokoch. To je iba tá jedna eh, časť ale už je to proces, ktorý bol pripravovaný veľmi dlhý čas. Čiže správa, ktorú by sme mali pripraviť, v nej už musí byť zjavné, že tu nejde o boj proti organizovaného zločinu, ale že tu ide o otázku, ako e, legálne zbranie nebudú ilegálne alebo že sa nebudú používať pri trestných činoch. A to je tá téma, o ktorú by sme sa mali postarať. Pri legálnych zbraniach treba dbať o to, aby ostali legálne, aby sa nezmenili na ilegálne. Je dobré, že sme dospeli k istým záverom s komisiou aj s kolegami a že to bude iste dobrá legislatíva Ďakujem pekne. Ospravedlňujeme sa že to nebolo také podrobné. Ďakujem všetkým členom za veľmi kvalitnú diskusiu. Ja si myslím, že zo všetkých strán tohto výboru boli formulované obavy, ktoré sa vzťahujú na pôvodný návrh, teda predložený návrh komisie. Chcem sa poďakovať našim Eh, hosťom obidvom. Kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne a dostávame sa k ďalšiemu bodu. Je to bod 5, je to dohoda medzi EU a Spojenými štátmi. Je to tzv. zastrešujúca dohoda. Takže, kolegyne a kolegovia, pokračujeme v bode, teda v bodom 5 Máme dnes prezentáciu stanoviska právnej služby Európskeho parlamentu a takisto máme prezentáciu EP, EDPS pána Butarelliho a pána von, von eh, Seka Morelu z Európskej komisie, teda genera- zástupcu generálneho riaditeľa GR pre sprav- spravodlivosť a spotrebiteľov. Najprv stanovisko právnej služby Európskeho parlamentu, potom komisia bude hovoriť o kompatibilite e, a po tejto prezentácii budú mať slovo koordinátori a napokon zase EP bude hovoriť o svojom názore, ktorý ste dostali dnes všetci ako členovia tohto výboru. Takže začíname. Takže najprv e, začneme stanoviskom právnej služby. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako viete, právnu službu požiadali, aby pripravila právne stanovisko, pokiaľ ide o túto zastrešujúcu dohodu. Ja dnes vysvetlím odpovede, ktoré, sme do, ktoré budeme dávať na tri otázky. Ako viete, táto zastrešujúca dohoda je dohoda má poskytovať vysokú ochranu e, súkromných údajov. Prvá otázka, ktorú dostala právna služba, sa týka e, právnej povahy a vzťahu medzi touto dohodou a medzi sekundárnou legislatívou Európskej únie. Najprv vysvetlím, e, zastrežujúcu do, že zastrežujúca dohoda je medzinárodnou dohodou, teraz v mysle fungujúcich dohôd v EÚ táto dohoda bude záväzná pre Úniu, pre členské krajiny. Táto pozícia je jasná v zmysle európskeho práva. No pokiaľ ide o vzťahy, e, v európskej legislatíve súdny dvor sa vyjadril, že je to juridikatúra, medzinárodná dohoda môže e, dominovať nad sekundárnou legislatívou a e, zjavným príkladom bude, keď sa príjme balík o ochrane dát. Táto dohoda bude pokrývať rovnaké veci, pokiaľ ide o prenos dát e, do tretich krajín. Ide o adekvátnosť tejto dohode, o rozhodovania pre alebo na strane Spojených štátov. Takže je to prekrývanie, čo bude teda mať precedens v sekundárnom práve. Je dôležité povedať, že vzhľadom na juridikatúru súdneho dvora nemôže to byť dominancie nad eh, primárnym eh, právom Takže z tohoto dôvodu medzinárodná dohoda nebude dominovať nad sekundárnym právom v prípade, ak je medzinárodná dohoda nekompatibilná s chartou alebo s mluvami. Čiže to by bola odpoveď na prvú otázku. Druhá otázka, ktorú dostala právna služba, sa týkala toho, či tá medzinárodná dohoda je adekvátnym rozhodnutím ja odpovedám áno, ale musím to troška e, spojiť s komentárom. Viete, nie je to klasické rozhodnutie, normálne to príjma komisia na základe sekundárnej legislatíve. Konkrétne prí, konkrétnym príkladom je smernica 95, kde príjma komisia rozhodnutia v súvislosti tretími krajinami. Zjavne to nie je to tento typ e, právneho, teda legálneho aktu. Avšak táto dohoda je veľmi podobná. Táto e, dohoda nahradí iné rozhodnutia v budúcnosti nebude potrebné ich príjmať v rámci sekundárneho práva, ak táto dohoda vstúpi do platnosti. Ďalší komentár k druhej otázke. Podľa nášho názoru e, rôzne sú tu právo moci Európskeho súdneho dvora. Čiže pokiaľ ide o e, jeho rozhodnutia, rozhodnutia Európskej komisie v posledných e, e, výrokoch, Európsky súdny dvor preskúmáva legalitu rozhodnutí Európskej komisie. Ak je potrebné, môže sa rozhodnutie Európskej komisie vyhlásiť za nulitné, teda za neplatné. Európsky súdny dvor má obmedzené právomoci, pokiaľ ide o medzinárodné dohody. A Európsky súdny dvor medzinárodné dohody ako také nemôže vyhlásiť za nulitné potom, ako boli e, prijaté. Takže môže byť tu e, posúdená kompatibilita, teda zo strany Európskeho súdneho dvora. No a pokiaľ ide o tretiu otázku, týka sa legálneho statusu, teda právneho statusu osôb, ktorí nie sú občanmi Európskeho, Európskej únie. Aby som to vysvetlil, podľa zákonov nie je jasné, že každý má nárok na ochranu osobných údajov, napríklad e, podľa článku 16 o fungovaní Európskej únie. Tam je jasne povedané, že každý má právo na ochranu osobných údajov a že teraz sa to vzťahuje na občanov Európskej únie. To je pozícia na základe práva Európskej únie. A teraz, ináč je to v prípade tej zastrešenej e, dohody, kde sa konštatuje, že je to garantované občanov obom strán, čiže iba občania Európskej únie budú mať, budú teda spadať do eh, tejto poskytovanej ochrany. Isté, že je tu medzera, teda vzhľadom na to, že každý má právo na ochranu. A teraz je, je otázka, ako je to s medzinárodnými dohodami. Ak si pozrieme posledný e, výrok v prípade Šrem, kde sa poukaz, poukazuje na to, že tu požiadavka e, charty v článku 47, že teda každý musí mať právo na to jurisdictional redress, teda tretie krajiny, majú poskytovať túto ochranu prenášaných údajov. pre tie krajiny e, poskytujú túto ochranu iba niektorým kategóriám. Takže navrhovaná dohoda nebude kompatibilná s chartou a to bola odpoveď právnej služby na tretiu otázku. Takže to je naše stanovisko, naša pozícia a som vám k dispozícii, ak máte ďalšie otázky. Ďakujem. V poriadku za komisiu, prosím ešte. Uh, thank you, Mr. President. Thank you, members of the committee. Ďakujem, pán Patel, ďakujem aj členom výboru. Ďakujem za poslanie k diskusii na tému zastrujúcej dohody. Je to naozaj kľúčový moment. Kongres eh, prijal ehm, zákon o eh, súdnej eh, náprave. Toto je veľmi dôležitá vec. My sme na to tlačili už roky. Európsky parlament, konkrétne váš výbor, zohral ehm, kľúčovú úlohu v tejto súvislosti a chcem vám za to poďakovať. Vypočuli sme si stanovisko právneho oddelenia Európskeho parlamentu, konkrétne obavu v súvislosti s týmto právom na súdnu nápravu. Dovolte mi, aby som e, sa tejto otázke trochu povenoval. Zameral by som sa na štyri také hlavné otázky. Po prvé, povaha dohody, po druhé, rozsah pôsobnosti dohody, ktoré osoby. Po tretie, objasnenie toho, že tá dohoda nie je dohodou eh, nejakou arbitrérnou, ale veľmi podstatnou a po ďalšie chcem eh, vyzvihnúť eh, naše vzájomné vzťahy USA, ktoré sa takto posilnia. Táto dohoda je naozaj e, nevydanou na medzinárodnej úrovni. Ide teda o dohodu o ochrane osobných údajov, o ochrane údajov a v porovnaní e, s ostatnými dohodami, ktoré naše členské štáty uzavreli v oblasti výmeny informácií a ochrany údajov, táto zasažujúca dohoda nepovoluje transfer údajov zameriava sa iba na kontrolu ochrany údajov a na práva občanov. Ide o ten rámec, ktorý sa bude uplatňovať na každý jeden transfer osobných údajov v sektore eh, orgánov eh, činných eh, v trestnom konaní, východov z národného práva alebo z medzinárodných dohôd. A na koho sa vzťahuje táto dohoda? Táto dohoda situáciu zlepší pre všetky datové subjekty EÚ s výnimkou eh, tej súdnej nápravy, ku ktorej sa ešte o pár minút vrátim všetky tie ostatné práva na ochranu údajov, napríklad prístup, oznámenie a ochranné opatrenia, ako napríklad obdobie archivácie, oprava údajov a tak ďalej. Toto sa bude týkať všetkých transferov osobných údajov e, z EÚ do USA e, za účelom vedenia e, trestného konania bez ohľadu na to, kde má trvalé bydlisko alebo prechodný pobyt dátový subjekt. A teraz článok 3 tejto dohody poukazuje na to, že práva ochrany e, zasašujúce dohody e, budú platiť pre všetky prenosy osobných údajov medzi EÚ a USA, tak teda konkrétne medzi e, orgánmi činnými v trestnom konaní. A bude to platiť aj na transfer medzi súkromnými subjektami a týmito orgánmi podľa dohod typu TFTP alebo PNR. Ochranné doložky sa budú uplatňovať ako náhle dôjde k výmene osobných údajov medzi EÚ a USA. Ešte raz opakujem na účely e, trestného e, konania bez ohľadu na e, či už e, teda štátnu príslušnosť alebo e, bydlisko e, dátového subjektu. Čiže každý jednotlivec, e, bez hľadu na to, ktoré krajine je občanom alebo v ktorej krajine žije, vrátanie kľúčových článkov týkajúcich sa napríklad rektifikácie prístupu alebo e, práva na nápravu. E, a článok 6, pokiaľ ide o účel, a obmedzenie využitia, e, tam sa uvádza, že tieto práva ochrany budú platiť aj podľa práva USA ak e, teda dôjde e, k postupeniu týchto údajov ďalším verejným orgánom USA, teda mimo e, sféry orgánov činných v trestnom konaní. Toto podľa názoru komisie sú naozaj podstatné zlepšenia v porovnaní so súčasnou situáciou, kedy údaje sú predmetom transferu na druhú stranu Atlantiku, vychádzajúc zo súčasných právnych úprav ktoré vo všeobecnosti neobsahujú žiadne, ale obsahujú iba e, obmedzené ustanovenia ochrany údajov. Zašťažujúca dohoda teda doplní právny základ tým, že e, sa e, tam doplnia potrebné záruky. Pokiaľ ide o budúce dohody, Zašťažujúca dohoda bude e, takou bezpečnostnou sieťou, e, pod ktorú nemôže klesnúť e, miera ochrany, úroveň ochrany. To znamená, že nebude potrebné znova rokovať odnova o ochrane údajov, e, bude to už raz a navždy dané. sa dohoda totiž sama o sebe je dobrým dôkazom toho, aké zložité takéto rokovania sú. Ďalšia vec súdna náprava. A k tomu by som chcel povedať toľko, že prijatie príslušného zákona v kongrese je dôležitým krokom, je to úspech, ktorý by sme neboli dosiahli bez tlakov e, zo strany e, vyjednávačov alebo teda rokovaní. Ide o odstránenie veľkej prekažky, Eh, teda eh, chceli sme eh, konať s našim naj, najdôležitejším partnerom na úrovni rovného s rovným a nebolo tomu tak. A týmto americkým zákonom sa rovnosť zaviedla. Občania USA ako by boli predtým zvýhodňovaní v EÚ a teraz sa aj občanom EÚ dostáva v USA rovnakého prístupu. Videli sme, ako to dopadlo s programom masového sledovania a preto bolo dôležité, aby aj naši občania, občania EÚ, boli rovnoprávni v tejto oblasti s občanmi USA a aby inter alia bola možnosť obrátiť sa na súd aj pre občanov EÚ, e, teda v USA bez akékoľvek formy diskriminácie. No, poslankyne, poslanci, toto sa nám podarilo dosiahnuť. Zákon o súdnej náprave umožní občanom EÚ, aby sa obrátili na súd e, v troch oblastiach, ktoré e, momentálne e, sú vyhradené občanom USA prístup k osobným údajom, odmietnutie, možnosť rektifikácie a Eh, zverejňovanie eh, a možné účely zverejňovania osobných údajov, eh, čiže dá sa na to reaktovať, reagovať viacerým spôsobom, dokonca aj odškodné je možné v konkrétnych prípadoch. A toto je naozaj jedna z kľúčových vecí a bude podliehať aj pravidelnému vyhodnocovaniu počas pôsobnosti dohody. A my teda vítame tento krok USA. V marci minulého roka bol tento návrh predložený v kongrese. Stretávali sme sa e, so zastupcami amerického kongresu a tlačili sme na jeho e, prijatie. Tento e, zákon teda rozširuje určité práva na občanov EÚ ale toto nie je jediná e, cesta súdnej nápravy, ktorú môžeme využiť. Článok 19, konkrétne tretí odsek e, zasašujúcej dohody, poukazuje na to, že e, sú tu aj ďalšie súdne cesty, cesty súdnej nápravy, ktoré v rámci oblasti súkromie, privacy sú k dispozícii a teda tie sú, nie sú absolútne dotknutné. Je tu viacero e, zákonov, e, ktoré v tejto súvislosti môžu byť využité ako, ako právny základ, napríklad e, e sloboda informácií, zákon o nej a podobné právne predpisy. Čo z toho vyplýva? Občania alebo neobčania EÚ e, nie sú úplne obrany o možnosť, o možnosť súdnej nápravy. E, naopak, ich možnosti sa doplňajú o ďalšie alternatívy. A práve preto nemáme pocit, že by e, došlo k nejakému porušeniu charty e, v súlade s výkladom e, súdu. Občania EÚ nie sú jediní, ktorí môžu profitovať z tohto aktu, z toho mm, zákona o súdnej náprave, aj iné krajiny, konkrétne ich občania, môžu využiť ustanovenia tohto zákonu, ak ich krajiny požiadajú USA aby sa považovali za spolupracujúce krajiny tak aby aj ich občania mohli využiť e, možnosti, ktoré e, zákon poskytuje. Zákon o súdnej náprave je naozaj podstatným vylepšením, to je evidentné, v porovnaní so súčasným stavom a je to naozaj nevydaný ústretový krok zo strany kongresu. Preto vaše obavy, že došlo k zilegálneniu tejto zastrašujúcej dohody, e, považujeme za neoprávnené. Existujúce dohody o výmene informácií alebo zdieľaní informácií uzavreté členskými štátmi by teda tiež mali byť e, ilegálne podľa tejto logiky, pretože vôbec neumožňujú e, súdnu nápravu ani len občanom EÚ. Um, ehm, toto by bolo samozrejme poškodzujúce pre dátové subjekty v rámci trestného konania a my by sme premeškali možnosť e, zlepšiť e, ochranu datových subjektov, ktorú e, táto sa dohoda poskytuje. Samozrejme, že my by sme boli radi, keby toho bolo viac, ale status quo je jasne horšie než súčasná úprava. Tým by sme teda obrali občanov EÚ o možnosť profitovať zatočných, zatočných e, práv. Takže uh, iste aj toto, čo sme dosiahli, je lepšie ako status quo. Koľko ešte prosím máte bodov, pýta sa predseda? Vôbec ku mne nezvihnete oči. Uh, e, nehnevám sa za to na vás, ale v akej fáze vášho prejavu ste? Áno, áno, môžete, ale chcel som vedieť, ako na tom sme, máme veľa poslancov, ktorí majú otázky. Máme tu aj IDPS a vždy mu uberáme čas, keď sem príde, nedáme mu ho dosť. Takže poprosím vás, koľko ešte bodov? Pán predseda, ak dovolíte, ja by som už len objasnil veci súvisiace so stanoviskom právneho oddelenia. Oni povedali, že e, tieto úpravy nie sú e, adekvátne ale chcem povedať, že komisia v týchto rokovaniach nikdy nechcela podkopať Safe Harbor. typu TFTP alebo eh, PNR, toto nám vôbec nešlo. Tak dovolíte, a tu by som to uzavrel a e, detailne môžem potom reagovať na konkrétne otázky. No, istá miera flexibility tu je, ak ešte chcete. Áno, áno, tak by som to ešte rýchlo uzavrel. Áno, už sa dostávate k záveru? Áno. 5, 3, e, nie je Bianko e, šekom vychádza z predpokladu súladu, z predpokladu zhody a toto nie je nič automatické. Odsek 2 v článku 5 jasne objasňuje, že tento predpoklad nie je všeobecný, ale že sa k tomu pristupuje od prípadu k prípadu. Je to nástroj na doplnenie nášho právneho základu na prenos údajov. Tento predpoklad, ako všetky predpoklady, je možné preveriť. Dobre, takže ideme k zoznamu rečníkov, začneme koordinátormi, je vás naozaj veľa. Pani Homer tu nie je, takže pán Vojt, chcete vy? Excuse me, Mr. I, I honestly, this is a... Pani Zipel, matiete ma, už tak je to dosť komplikované. Takže koordinátori, potom pán Buterelli. Jedine, že by on chcel vystúpiť teraz. Radšej by ste už teraz? Ďakujem, pani Zipel, že ste ma na to upozornili. Takže Giovanni, kedy? Teraz alebo potom? Ak teraz lepšie, tak kľudne. Takže vaša prezentácia teraz a potom môžu poslanci reagovať na všetko. Takže pani Zipel, naozaj vám ďakujem, že ste ma upozornili na pána Buterovýho. Nech sa páči, máte slovo. Um, thank you, Chair, and, and thank you, distinguished members uh, of this committee for the invitation to discuss the US-EU. E ďakujem Môžeme sa venovať tejto diskusii o zastrešujúcej dohode z USA. Ako viete, v piatok som vydal svoje predbežné stanovisko k textu k tej prvotnej dohody, tak ako e, to uverejnila Európska komisia na svojej web stránke. E, vydalo sa to e, v novembri minulého roku a má to vstúpiť po schúlení americkým kongresom, má to vstúpiť do platnosti. EDPS ani žiadny iný orgán na národnej úrovni podobného razu nebol súčasťou e, týchto rokovania, rovnako ako v prípade e, všetkých ostatných stanovísk. Náš zásah e, je vlastne zásahom nezávislého poradcu inštitúciám EÚ vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov. Som si istý, že nikto v tomto parlamente nepodceňuje, aké citlivé a komplikované, aká e, je táto téma komplikovaná a aké ťažké rokovania komisia vedie, vedie skutočne nikto nepodceňujte ani historický význam tejto dohody. Je to dohoda, ktorá by mohla byť kľúčovou aj pre budúce medzinárodné dohody o výmeni osobných údajov medzi zložkami e, e, činnými v trestnom konaní nie len v rámci EÚ, ale aj mimo. Takže preto chceme poskytovať konštruktívne poradenstvo, aby e, sa to vyriešilo uspokojivo pre EÚ. Preto by som rád spomenul, že naše poradenstvo chce našim inštitúciám umožniť zaviesť konzistentný horizontálny rámec, pretože Vyšetrovanie a stíhanie zločinu je naozaj legitimným cieľom a medzinárodnej spolupráca a zdieľanie osobných údajov sa stáva čím ďalej tým dôležitejším a my ako EDPS neustále opakujeme a zvorazňujem to aj teraz, že v EÚ potrebujeme udržateľné opatrenia, ale doteraz EÚ má nedostatky v oblasti akéhosi robustného rámca. Teraz nemáme žiadne konzistentné poistky základných slobod a práv jednotlivcov, takže principiálne e, vítam akúkoľvek snahu takto poprvýkrát dosiahnuť všeobecnú dohodu z USA. Tá hlavná výzva tu je zabezpečiť, plnú kompatibilitu so zmluvami EU a s chartou základných práv, hlavne predovšetkým v zmysle článku 7, 8 až 37 a 16 e, e, ZFEU. E, a teraz niekoľko predbežných poznámok a pripomienok k textu. My si uvedomujeme, že nie je jednoduché úplne replikovať definíciu legislatívy EÚ v dohode s treťou krajinou, ale radi zdôrazňujeme, že poistky pre jednotlivcov musia byť jasné a efektívne. Len tak môžu plne odpovedať primárnemu právu EÚ. Takže v budúcich mesiacoch, keď komisia predloží túto dohodu konsenzu e, parlamentu, tak ešte predtým vyzývam všetky strany aby zvážili, k čomu novému došlo od minulého oktobra. Ja si myslím, že niektoré poistky či záruky, ktoré boli zakotvené v tej prvotnej zmluve, by sa mali posilniť. E, rozsudok v prípade Šrems, ktorý zneplatnil rozhodnutie pre dohodu o ochrane osobných údajov sa priamo tejto dohody nedotýkajú, ale ako som už hovoril, je tu veľa mechanizmov, na hodnotenie efektivity ochrany osobných údajov e, v tretich krajinách. A používajú sa také formulácie, kde sa hovorí o porovnateľnom efekte. Právna služba EP povedala podobné, použil výraz podobné. Ja by som rád povedal, že tieto dve veci, e, rozsudok Schrems a GDPR, vrátanie smernice o vynúcovaní práva ponúkajú veľmi striktné pokyny a požiadavky podľa práva EÚ a to je perspektíva, na, podľa ktorej sme tento text analyzovali a identifikovali sme tri zásadné zlepšenia, ktoré považujeme za zásadné, aby sa splnili e, požiadavky článku 16 zmluvy a charty a potom sme identifikovali ďalších 9 detailných odporúčaní ktoré majú objasňovať tri zásadné vylepšenia. Poprvé, treba povedať, že všetky poistky platia pre všetkých jednotlivcov v EÚ, nielen pre štátnych príslušníkov EÚ. Po druhé, je potrebné v rámci významu charty zabezpečiť, že nápravné opatrenia budú e, na mne platné a že nebude e, potrebné hromadné zasielanie údajov. Idem teraz detailnejšie k týmto trom odporúčaniam. Poprvé, všetci jednotlivci v EÚ, nielen štátni príslušníci. Prečo? Pretože materiálny rozsah tejto dohody, ako to komisia oznámila, je správny. Týka sa to všetkých osobných údajov a ich transferov. To teda znamená aj osobné údaje kohokoľvek, a máme konkrétne ustanovenia v dohode, ktoré sa tiež týkajú všetkých jednotlivcov, napríklad právo na prístup alebo rektifikáciu alebo administratívnu nápravu, ale ešte ďalšie dve ustanovenia. A tie sa zdanlivo obmedzujú len na štátnych príslušníkov oboch strán a síce všeobecné záväzky o nediskriminácii v článku 4 a tiež článok 19 právo na súdnu nápravu a to je absolútne rozhodujúca. Tu na nesmie byť žiadna nejasnosť. Tam, kde sa implementuje vylúčením kohokoľvek, e, teda keby boli vylúčení iní než štátni príslušníci EÚ, tak by to e, nebolo potom kompatibilné ani s viacerými článkami charty základných práv. Navyše podľa týchto znení charty tieto ustanovenia musia platiť pre všetkých, ktorí sa vyskytujú na území EÚ. Potom efektívnosť justičnej nápravy alebo súdnej nápravy v zmysle charty základných práv berieme na vedomie tých ustanovenia iných kanálov, ale všetci by mali mať právo na súdnu nápravu, nielen občania EÚ, takže existujúce znenie článku 19 zmluvy nehovorí dostatočne explicitne, že jednotlivci budú mať právo na súdnu nápravu, ak budú žiadať o vymazanie údajov. A ani tu si nemôžeme dovoliť nejakú mieru nejasnosti. Vylúčenie práva na, na to byť vymazaný e, z rozsahu súdnej napravy to by bolo v rozpore s článkom 47 charty podľa rozsudku súdneho dvora v prípade Šrems. Bod 19.3, ako to uvedla komisia, v tomto článku sa uvádza, že vzhľadom na všetky ostatné súdne revízie a nápravy pri spracovaní osobných údajov podľa národnej legislatívy strán dohody, ale v súčasnosti a v tejto fáze nie sme v stave, aby sme hodnotili efektivitu týchto alternatívnych súdnych náhrad, ktoré môžu byť v sektorovej legislatíve, hlavne v USA. A preto podľa nás všeobecné pravidlo je, že fakt súdnej nápravy by mali byť praktické a efektívne. A posledné odporúčanie tie citlivé údaje, to je článok 13.2 dohody a tam sa otvára a tá možnosť hromadného zasielania údajov. Hovorí sa tu o transfere osobných údajov iných, než týkajúcich sa konkrétnych prípadov. Takéto transfery by nutne neznamenali hromadné transfery, ale tiež túto možnosť nemožno vylúčiť. Toto posledné odporúčanie je tiež v súlade s predchádzajúcimi stanoviskami EDPS, vrátanie tých, ktoré súviseli so systémom PNR. Nebudem spomínať ďalších 9 odporúčaní detálne, nemáme dostatok času, len by som dodal, že sú veľmi dôležité. Napríklad berieme na vedomie, že v článku 5.3 dohoda vytvára všeobecnú prezumciu dodržiavania talcerových pravidiel podľa práva EÚ o prenose údajov, teda inak povedané, že existuje konkrétny právny základ pre transfery pre účely EÚ a teda budúce transfery nebudú potrebovať žiadne odsúhlasovanie kompetentnými orgánmi v členských štátoch a preto je zásadné, že tento predpoklad sa posilní všetkými potrebnými poistkami v texte dohody, vrátane toho, že sa vytvoria dodatočné dohľadné právomocie, právomoci, inak povedané, nebudeme trvať na ex autorizácii, ale budeme trvať na poriadnom monitorovaní situácie v tých krajinách, ktoré majú dohody o ochrane údajov, tak dúfame, že týchto 3 plus 9 odporúčaní sa e, zhodnotia a bude brať aj predtým, než sa bude finalizovať dohoda. Úloha komisie, ako som spomenul, má veľkú zodpovednosť. My sme prijali predbežné stanovisko, teda naše hodnotenie sa môže doplniť, ako náhle získame dodatočné informácie. Podľa nás toto je ten správny čas, kedy môžeme túto dohodu prispôsobiť a zlepšiť a je to aj čas na poslednú etapu diskusí medzi stranami. Záverom tých niekoľko málo odporúčaní z našej strany bude vyžadovať určité zmeny hlavnej časti dohody, ale väčšinu je možné implementovať formou, ktorá je typicky používaná medzinárodnými dohodami, napríklad vysvetľujúcimi dokumentami či doplnkovými a tam sa zabezpečí, že tieto ustanovenia budú záväzné a nebude to len nejaké vyjadrenie želaní. Sme vám vždy naďalej k dispozícii, vždy budeme naďalej radi s vami diskutovať, ako už bolo povedané komisia, zo strany komisie. Určite táto dohoda bude zlepšením v porovnaní so statusom quo, kde dochádza k vylepšeniu e, pri e, v situáciách pri transfere údajov a keď nemáme žiadnu sériu poistiek. Podľa jedného právneho nástroja, ktorý teraz aplikujeme, a to je rámcové rozhodnutie pre policajnú a justičnú aktivitu, existujú ustanovenia, napríklad článok 13d, kde sa hovorí o adekvátnosti a tieto ustanovenia, či už články 16 až 20, kde sa hovorí o práve e, dátového či údajového subjektu a kde sa hovorí ale jednoznačne o akomkoľvek a Pekne. Pán Albrecht, ako spravodajca, nech sa páči, máte ako prvý slovo. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem prvom rade sa chcem poďakovať za úsilie komisie. Táto dohoda vytvára platform pre pokrok, po ktorom sme volali už dlhé roky ako parlament, keď sme viedli rokovania v súvislosti s prenosom e, údajov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi a bol to Európsky parlament, ktorý poznamenával, že potrebujeme dôsledný rámec pre zábezpeky na oboch stranách Atlantiku, ktorý by umožňoval, aby sa v tomto kontexte uplatňovali základné práva Európskej únie. Nazdávam sa, že táto vyrokovaná dohoda a výsledok, ktorý máme momentálne predložený, e, slúži tomuto základu. Ale sú to aj isté nejasnosti, ktoré by sme mali buď vyriešiť, alebo objasniť, pokiaľ by sme mali prijať takúto dohodu. Právna služba Európskeho parlamentu tak urobila vo svojej analýze, za čo sa chcem tiež poďakovať No a mm, sú tu dve podstatné otázky. Prvá sa e, týka obmedzenia zákona o súdnej náprave na občanov Európskej únie a potom dopad, ktorý môže mať e, táto súdna náprava na adekvátnosť či vhodnosť, keď dochádza ku e, prenosu týchto údajov, keď dochádza k svaľovaniu. Po všetkých týchto výmenách názorov je tu, je tu istá jasná predstava, že tu ide o doplnok ostatných právnych platformiem, ktoré majú fungovať pri E, výmene údajov. Ja si myslím, že tu sú zábezpeky navyše. Zatiaľ nie sú súčasťou mnohých dohôd medzi členskými krajinami, Európskou úniou a Spojenými štátmi na druhej strane. No viete, vrhá to tie na existujúce dohody, osobitne keď hovoríme o tých podstatných zábezpekách ak hovoríme o zábezpekách, po ktorých voláme, ktoré sú podstatné, tak e, sa musíme pýtať na existujúce dohody. Sú legálne, alebo nie sú legálne? A jedna, dúho, jedna taká dohoda je ešte stále na súde, a to je PNR e, Kanada. Budeme e, žiadať vysvetlenie zo strany súdneho dvora. Ak sa teda bude aplikovať prenos údajov z dôvodov vymožiteľnosti či presaditeľnosti práva. Ak mi dovolíte, chcem sa dotknúť týchto dvoch bodov detaľnejšie. Viete, môj dojem je ten, že teda, ak by som to povedal tak e, na rovinu, ak e, táto dohoda dáva iba dodatočné práva a nevytvára, a teda nemá žiaden dopad na legalizáciu prenosu dát, alebo že nevytvára tú platformu, no viete, situácia je potom trocha iná, ako keď dohoda vytvára takúto e, legalizačnú bázu. Pretože je tu otázka e, toho rozsahu je iná. Pretože ak je to iba situácia, v ktorej získavajú občania Spojených štátov, tak to nemôže byť zase strata pre tých, ktorí e, sú tým pokrytí. Takže tam bude iné legálne hodnotenie. No teraz Článok 5.3 bol spomenutý v závere vysvetlenia komisie. Musíme na tom ešte ďalej pracovať. Môj dojem je, že v tejto podobe argumentácia právnej služby Európskeho parlamentu sa nemôže veľmi brať do úvahy, ak táto dohoda má vytvárať prezumciu, že teda prenos zodpovedá príslušnej legislatívo o ochrane práv v Európskej únie a v Spojených štátoch. Čiže buď tu e, e, máme jasné fakty a deklaráciu právnej služby, s čím každý z nás e, súvisí a že sú tu dobré argumenty našej právnej služby, alebo budeme musieť zmeniť e, dohodu alebo záväznú deklaráciu, že to tak nie je, pretože v opačnom prípade ak tu má byť ten, um, tá adekvátnosť či vhodnosť, tak bude ťažké pre parlament, aby mohol prijať, ak um, nebudeme toto môcť uh, vyjasniť, nebudeme mať cestu k tomuto vyjasneniu, tak uh, bude jediná možnosť osloviť súdny dvor, aby sa vyjadril. My predsa nemôžeme hlasovať pozitívne o dohode, keď sú tam pochybnosti o tom, či je to v zhode s našim právnym rámcom. 6.30 máme končiť. No viem, viem, ale čo mám robiť? Viete, sme vyšťavení. Pán Vos, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Prirodzene, že posudok Európskeho parlamentu je taký, že ja zostávam nejaký bezradný. Tri roky e, rokujeme, americká strana teraz troška mení svoj právny systém a my teraz prichádzame s argumentom, že to nezodpovedá 100% tomu, čo, na čo sme sa my dohodli v Európskej únie. Tak to nemôžeme urobiť. Ja to považujem celkom jednoducho za katastrofu. Viete, je tu tiež otázka, ktorú by som vyložil tak, že vlastne by sme sa nemohli dohodnúť na žiadnom prenose dát so žiadnou krajinou sveta, ak to nebude zodpovedať našej predstave o prenose dát. Nemyslím si, že zákonodarca to takto mal na zreteli. A čo ma tak troška irituje, je to, že základné práva, keď to vidím na základe nemeckej aplikácie, že teda tu v tej medzinárodnej oblasti to údajne môžeme prenášať iba vo vzťahu jedna ku jednej. Prečo takto to nemôže byť, pretože ako Nemec bez problémov to základné právo nemeckého štátu nejak nemôžem 100% prispôsobiť americkému právu. Neviem to tak 100% definovať, ale niečo tu nesedí v tejto právnej oblasti. Predsa jednoducho nemôžeme si robiť nároky, že všade na svete by sa muselo na 100% aplikovať to, čo je v nemeckom práve. Takže Viete, možno je dôležité to, aká sa hodnotí kvalita takejto dohody. Do akej miery možno povedať, e, že my sa predsa nedohodneme na tom, čo je základom amerického systému, o tom nerokujeme. To je len dopad toho, čo v dohode je ako základ. Že je tu rozdiel, či ste príslušníkom štátu v Európe alebo nie. No a pokiaľ ide o ten zákon o súdnej náprave, no to musí platiť všade a zrejme ten právny e, systém by to mal zohľadniť. Viete, neviem, to, neviem celkom navrhnúť, ako dospieť ku správnemu riešeniu. Ja to identifikujem ako problém. No, možno by sme mali e, konštatovať, že v tejto oblasti nedospejeme ku žiadnej dohode, pokiaľ tieto menované body nevyriešime. Ja za seba hovorím, že ja s tým mám ťažkosti. Ja si obnemyslím, a to je práve tá otázka, ak sa teda nedostaneme ďalej, že priamo by sme mali vec eh, odovzdať eh, Európskemu súdnemu dvoru. Pretože podľa všetkého eh, to rozumne nevyriešime s tými rôznymi názormi. Ja podporujem to, čo navrhla komisia, pretože z môjho hľadiska je to rozumná štruktúra, istá pružnosť, aby sa dalo niečo podniknúť s tretími krajinami, pretože ináč by som prišiel k výsledku, že e, nemôže byť e, lepšia pozícia mojich vlastných občanov, pretože tu mám tieto, tak povedia, celosvetové nároky. Možno to znie troška prehnane, ale tak toto pre mňa vyzerá ako výsledok, ale nebolo to určite v záujme zákonodárcov, teda v tejto podobe. Ďakujem, pani Sepo. Ďakujem pekne, pán predseda. Do istého rozsahu eh, súhlasím s tým, že e, Američania potrebujú ten istý systém, ako máme my. Mimochodom, e, v Európskej únii máme rôzne spôsoby, ako to organizovať, ale normy musia byť porovnateľné. Ale čo povedala komisia, čo povedala právna služba, čo pán Butarelli povedal, na základe toho nie som presvedčená, že tento text e, nevedie k tej úprave adekvátnosti či vhodnosti. Komisia hovorila veľmi oficiálne, ale my sa musíme pozrieť na to, čo sa stane s touto dohodou v praxi. V prvom rade počúvame, že zastrežujúca dohoda ako medzinárodná dohoda je nad e, sekundárnym právom. Čo by to znamenalo? V prípade ak hovoríme o niektorých štandardoch a určitých praktikách, no možno to dominuje nad tým, čo sme vytvorili v smernici o ochrane údajov, takže musíme tu byť veľmi opatrní. Komisia tvrdí, že táto dohoda zlepšuje situáciu v porovnaní s tou, čo sme mali v minulosti. Ale naše vlastné zákony sú, jedno, sú jednoducho také, že si o nich myslíme, že nie sú dostatočne dobre a preto vytvárame nové zákony o ochrane údajov. No a keď sa pozriete na článok 5.3, kde sa hovorí, že prenos eh, informácií, osobných informácií by mal zodpovedať legislatíve ochrane, o ochrane údajov. A nemala by byť potrebná žiadna ďalšia, e, ďalšie, žiadne ďalšie schvaľovanie. Čiže sa tvrdí, nie je potrebné ďalšie schvaľovanie a veríme, že vaše štandardy či normy sú také ako naše. Podľa mňa to nie je rozhodnutie o vhodnosti. Ďalšia vec, ktorú tu máme, to musíme veľmi skontrolovať či preveriť. Je to pozmenujúci návrh amerického senátu, aby e, krajina prichádzala do úvahy pre zákon o súdnej náprave členská um, krajina musí mať tento prenos údajov so Spojenými štátmi a nesmie porušovať záujmy Spojených štátov. Viete, všetko môže byť v záujme národnej bezpečnosti. Čiže nie je to iba v súvislosti so Safe Harbor. Potom to nie je súdna náprava No a to sa hlási ešte prv, ako začína fungovať táto zastrešovaná dohoda. Ja si myslím, že tu množstvo otvor, otvorených otázok. Čiže ja zatiaľ nedávam súhlas tomuto textu v tejto podobe. Ďakujeme pekne, pán, pani Steven. Ďakujem pekne. V mene EC, EKR chcem povedať, že je to veľmi dôležitá dohoda, ktorá nás pohne dopredu v našich vzťahoch so Spojenými štátmi. Je to dôležité pre naše transatlantické vzťahy a takisto v otázke vzájomnej dôvery pre našu spoluprácu, právo na e, kontrolu, na právnu pomoc. To iba umocní vzájomnú dôveru. Výmena informácií je absolútne dôležitá pre bezpečnosť na oboch stranách Atlantiku a ľudia budú mať ďaleko väčšiu dôveru pri výmene informácií, keď budú vedieť, že ich práva sú celkom pevne stanovené. Som veľmi rada, že americký kongres, teda obe časti zákona schválil a chápu, že zákon o súdnej náprave je absolútne dôležitou záležitosť činnosťou pri spolupráci v oblasti prenosu <clears throat> údajov. Ďakujem za tento posudok. <clears throat> Mám však ešte jednu vec, o ktorej som hovorila v minulosti a to je odporúčanie Spojených štátov Európskej únie, aby sa to vzťahovalo aj na občanov, ktorí nie sú e, príslušníkmi Eh, Európskej únie. Európska únia nemá rokovať v prospech zvýšku sveta a jeho občanov. V prípade, ak Európska únia cestuje po svete a žiada, aby sa naše normy boli zabudované do všetkých noriem, odhliadnúc od právnych predpisov, no podľa mňa tak to už nie je žiadne rokovanie, žiadne vyjednávanie. Tá vhodnosť je dôležité a nie predpisy Spojených štátov. To nebudeme mať žiaden manevrovací priestor, ak povieme, berieme to a nič iné tak bude nebezpečenstvo, že nebudeme môcť fungovať bez um, regulácie, bez úpravy. Teším sa na vašu odpoveď. Thank you. <coughs> Pani Intveld, ďakujem. Áno, ja som bola jednou z tých, ktorí už roky volali po transatlantickej dohode v oblasti ochrany údajov, takže princíp veľmi vítam. Ale takúto dohodu budem schopná podporiť iba vtedy, ak naozaj posilní práva našich občanov. Dovolím si poznámku na adresu EKR a EPP. Áno, Američania sú naši priatelia, sú naši spojenci, ale pre mňa práva európskych občanov sú stále na prvom mieste a ja nebudem e, v rokovaniach od nich upúšťach a EKR a EPP by som odporúčala, aby si ten text prečítali a e, možno viac rešpektovali európske práva. Takže ešte raz, e, predtým než podpíšem čokoľvek, Pozrieme sa na tú kampaň, na tých kandidátov, menovanie eh, nového eh, sudcu Najvyššieho súdu. Ja naozaj mám obavy o práva mojich voličov, ľudí, ktorí hlasovali za mňa, za vás, za nás. To by mala byť naša prvá priorita. Nadovšetko, žiadne biankošeky. Rozhodnutie o adekvátnosti, o tom tu už toho padlo veľa a úplne súhlasím s Birgit Pelka. si počítate 5-3, bude sa považovať za zhodu a žiadne ďalšie povolenie nebude požadované. Aký ďalší výklad je možný? Ako ten, že ide o rozhodnutie o adekvatnosti, hoci je to vo forme mrzavnej dohody. Je to rozhodnutie o adekvatnosti, pretože žiadne ďalšie povolenie nebude potrebné, pán kolega z komisie. A ďalšia vec, ten zákon o súdnej náprave, alebo o tom ste trošku hovorili, áno, taký maličký detailíček v celej veci, nie. Toto sa považovalo za kľúčový prvok v celom balíku. No a keď sa pozriem na tento zákon, je to pokrok v porovnaní s časnou situáciou? Asi áno, ale je to úplne marginálny pokrok pretože sú tam eh, výnimky nielen pre ob občanov EÚ, ale sú tam úpravy e, typu, že len e, porušenia, ktoré e, sú vedomé, tak len tieto bude možné napadnúť. Potom osoby, ktoré sú menované, ale kto to je, to nevieme. A pán Fonseca povedal že to dáva dodatočné práva na súdnu nápravu v kontexte dohôd typu SWIFT a PNR. Ale ak si spomínam správne, PNR a SWIFT, tie údaje sú vyňaté aj z Privacy Act, e, dokonca aj občania, občania USA nemajú v e, takýchto prípadoch právo na súdnu nápravu. Čiže aké vylepšenie? Podľa mňa len minimálne. A ešte je tu mnoho ďalších vecí, ktoré ma fakt znepokojujú a zaujímalo by ma, a ja sa to komisie pýtam opakovane už roky, právne posúdenie zo strany Európskej komisie toho, ako je so vzťahom tejto dohody a sekundárnej legislatívy. Vy ste povedali, že ste takéto vyhodnotenie pripravili, ale vraj je dôverné, takže bolo by fajn, keby ste to zverejnili po tých rokoch, aby sme sa mohli oboznámiť so stanoviskom vášho právneho oddelenia. Ďakujem. A teraz pani Ernst, nech sa páči. Ďakujem pekne. Naozaj mi padne zaťažko pokojne zostať sedieť, ale budem sa naďalej snažiť. Chcem sa poďakovať hlavne právnemu oddeleniu za jasné, jednoznačné e, odprezentovanie skutkového stavu a ďakujem pekne aj IDPS e, e za jeho stanovisko. Myslím, že aj to nám pomôže. A prosím, hovorme úprimne, E, ide o našich priateľov, ale toto správanie, ktorého sme tu svetkami, ma stále znervozňuje. Ja to poznám z e, iných e, časov a niekedy som to nepovažovala za primerané a dobré. Takže pozrieme sa na to a hneď vidíme, že naozaj je opodstatnené myslieť si, že ide o recursive decision. Ale ak áno, má to svoje dopady, nemôžeme sa tváriť, lebo povieme, áno, to je v poriadku, nie všetko je tam pokryté, veď je to iba charta základných práv, um, veď o čo ide, prosím, nerozumíme za celý svet a tak ďalej. Mm, ja si kladu, čo tu vlastne vôbec robíme. Platí teda právo EÚ alebo nie? Držíme sa my sami európskeho práva alebo nie, charta základných práv. Pokiaľ ide o konkrétny článok, je pre nás e, záväzná alebo nie. Veď tu nejde o nejaké e, drobnosti, e, nejakú malichernosť tých, ktorí chceli dosiahnuť viac. Nie, naozaj ide o to, či chceme dodržiavať európske práva alebo na ňo zvysoka kašleme. A podľa tohto je potrebné posúdiť túto dohodu poprvé a naozaj vidíme, že nie všetci občania majú právo na súdnu nápravu a toto je závažná vec a to nie preto, lebo sme tu malicherní, ale preto, lebo je to naozaj základné právo všetkých, ktorí sú v Európe, či už sú to občania EÚ alebo nie. Je to skrátka tak. Keď sa pozmáte tri vylepšenia, ktoré nám eh, tu EDPS eh, e načrtol. Mňa by zaujímalo, čo si o tom myslí komisia a či vidí šanci, šance na presadenie týchto, týchto zlepšení navrhovaných. A ďalšia vec, citlivé údaje, celá tá kontrola dohody. Naozaj ide o závažné, závažné veci. A preto nemôžeme len tak pokračovať podľa programu. A ďalšia vec, komisia sú tie rokovania ešte otvorené? Ak áno, do akej miery, e, hlavne smerom nahor? Napríklad to, čo povedal e, Európsky spomocnec pre e, ochranu údajov, či sa ešte vôbec dá v rokovaniach niekam pohnúť v týchto oblastiach, alebo už tomu odzvonilo. A ďalšia vec, na komisiu ďalšia otázka. je takto, či tie okone sú ešte vôbec otvorené, alebo nie je toľko na, na teraz. Ďakujem. Ešte máme troch rečníkov, pán Bony, pán Niedermüller a pán López Aguilar. Ďakujem vám kolegovia za trpezlivosť a pán Niedermüller teda spomedzi týchto výstupí ako prvý. Ďakujem pekne, ja budem stručný. Rád by som ušetril trochu času, pretože mnoho z toho, čo som chcel povedať, už podali pani Sipel a pani Intveld. Čiže mám 4 Mám naozaj jednoduché otázky. Áno, medzinárodná dohoda. Prečo komisia má pocit, že najadekvátnejším nástrojom na úpravu výmeny údajov medzi nami a USA, že uh, toto sa má riešiť medzinárodnou dohodou? To je prvá otázka. Prečo tento nástroj? Po druhé, plánuje komisia spustiť podobné dohody s tretimi krajinami čím sa obíde sekundárna legislatíva. Pani Sipel spomínala ten problém uh, tých uh, špeciálnych uh, krajín uh, podľa toho zákonu a podľa mm, klasifikácie kongresom je uh, toto cesta, ktorou sa chceme oberať. A posledná, posledná otázka. Uh, čo chce komisia urobiť, ak eh, sa ukáže, že táto dohoda nie je kompatibilná s našimi základnými zmluvami, ak k takémuto záveru eh, príde eh, súdny dvor? Ďakujem. Teraz pán Bony, ďakujem pekne za všetko, čo tu odznelo. Ďakujem pánovi Butarelimu. Mm, naozaj sme plní emócií, ale musíme mať na pamäti to, že sme v roku 2016 a nie 13 či 12 a že musíme tú situáciu vnímať ako celok, teda vzťahy EU, USA a transfery údajov. Máme nariadenie a smernicu, máme PNR, máme ten zákon o súdnej náprave z USA, máme Privacy Act e, USA a spoločne sa snažíme dopracovať E, dohode o ochrane údajov a ochrane e, súkromia a naozaj musíme toto vnímať celostne, alebo keď sa pozrieme na článok 13, e, odsek 2 v dohode, tak tam nájdeme isté vysvetlenie a teda Privacy Shield v súvislosti s rôznymi dôležitými otázkami. Taktiež článok 5 odsek 3. Uvedome si, že máme GDPR, a dúfam, že aj Privacy Shield vznikne. Takže to sú veci, ktoré sú, ktoré sú navzájom prepojené. A naozaj to tak musíme aj vnímať. Táto zasošujúca dohoda podľa môjho názoru dodržiava právo na prístup, e, právo byť informovaný, archivačná lehota je tam tiež uvedená, to je tiež dôležité, a obmedzenie účelu. To je ďalšia vec. A už sme vraveli, že nepôjde o nejaké masové transfery, ale že pôjde o zber údajov, ktorý bude zacielený na určitý cieľ, na určitý účel. Čiže vnímajme všetky dokumenty, prosím, v prepojení a so zreteľom na náš cieľ. Cieľom je mať možnosť presunu údajov za určitých podmienok, za určitých podmienok. A pokiaľ ide o tie návrhy od pána Butareliho, musíme sa pozrieť tie dokumenty, musíme ich znova zanalýzovať a nielen v e, takýmito horúcimi emóciami, ale až po analýzou povedať, že toto je to správne smerovanie, že texty musíme vylepšiť, ale že s ním musíme ísť vpred. Ďakujem. Ďakujem. Anna a Juan, keby ste sa obmedzili každý na minútku, lebo chcem ešte slovo komisii a pánovi Buterelimu. Takže Anna, nech sa páči. Ale to nie je o emóciách, práve naopak. Sme takí veľmi racionálni, veľmi obozretní. Máme Maxrim prípad v súvislosti s Safe Harbor, ja som bola v USA v roku 2013, svetla som sa s pani Nulin. Súdna náprava bola témou našej diskusie. Ja povedala, dobre, pre občanov EÚ v poriadku, ale Afgánci v žiadnom prípade. V podstate si Afgánca, ktorý žije v Nemecku, dostal tam azyl a že on sa rozhodne to napadnúť, ako my napadáme Safe Harbor. Veď toto je realistická predstava, toto je dôvod, prečo vychádza stanoviska no, Európskeho splnomocnica a právneho oddelenia Európskeho parlamentu, máme pocit, že to nesedí. A prezumpcia zhody, predpoklad zhody, mm, to sa mi vôbec nepozdáva. Ja sama som sa komisie pýtala, akú úlohu zohrá, pokiaľ ide o Safe Harbor a stanovisko súdu, prezumciu zhody, bol tam portu- zoznam portugalských firiem, e, náš národný orgán ochrany údajov mi tento zoznam poskytol, ja som vám ho postúpila. A v tomto prípade ten predpoklad naozaj nesedí, nie je daný. A teraz Juan, nech sa páči. Absolútne zdieľam všetky analýzy a hodnotenia, ktoré tu zazneli a hlavne tí, ktorí oceňujú prácu, ktorá nás priviedla až sem. Ale moja otázka je v súvislosti s realizáciou tejto fáze rokovania a teda vytvorenie akéhosi súdneho prostriedku, aby európsky občania mohli sa odvolávať na svoje práva ochrany súkromných údajov takým spôsobom, ako to robia americkí štátni príslušníci, aby boli chránení rovnakým spôsobom a európsky štátni občania, tak ako to aj zakotvuje Charta základných práv, pretože rovnako ako rozsudok Šrems sa neaplikuje len na dohodu Safe Harbor, alebo smernicu o uchovávaní údajov a táto doktrína má aj všeobecnú aplikáciu, tak to by malo mať vplyv aj na súdnu nápravu a možnosti súdnej nápravy v prípade ochrany osobných údajov. A o toto sme sa dlhodobo snažili zo strany európskych inštitúcií a toto sa nebude aplikovať len na túto dohodu, ale bude mať všeobecný dopad a správny. To je moja otázka. Ďakujem. Súhlasím so všetkými kolegami, ktorí povedali, že je tu potrebná určitá jasnosť. Komisia by nám mala napísať svoje zdôvodnenia, no ale z toho tónu, čo tu vyznel, bola, bol by som rád, keby sme mali tých 10 minút k dobru, aby komisia stručne eh, sa tomu vyjadrila, takže najprv aj eh, pán Butarelli tak najprv komisia, potom pán e, Butarelli, teda k tým bodom, o ktorých sme tu počuli. Tak najprv pán Fenesko. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, začnem poslednou otázkou a potvrdzujem áno to, čo sa spýtal pán López Aguilar. Pani Gomez, E, Ospravnem sa, bol som presvedčený e, a ja som váš text do, dostal a som bol presvedčený, že aj vy ste dostali našu odpoveď a pre mňa je odpoveď na vašu otázku priamo u vás. A ospravedlňujem sa, že ste to nedostali, ale hneď ráno to overím. Si myslím, že tá najpodstatnejšia vec e, toho, že táto zastreš, zastrešovacia dohoda sa môže považovať jednoznačne za jedno alebo druhé. Podľa článku 5.3 tu ide o prezumciu. E, nie je to automatická vec, e, závisí od im implementácii dohody na strane <clears throat> Spojených štátov a závisí to tiež od nášho individuálneho práva. Nie je to, táto prezumcia je, nie je všeobecnou vecou. Ide to od príva, prípadu k prípadu. Je to nástroj, ktorý sa týka prenosu týchto dát a na druhej strane je to špecifický prenos údajov, ktorý predpokladá určitú úroveň ochrany. Keď ide o individuálne právo k prístupu, naša DPS, EDPS bude e, schopná všetko kontrolovať ak tento systém individuálnych práv nebude fungovať efektívne, tak jednoducho e, e, túto dohodu zrušíme. Ja, prepačte, je to tak. A napokon, pokiaľ ide o PNR, je tam zdôvodnenie, ktoré hovorí o tom, že tá súdna náprava sa vzťahuje aj na PNR. Môžeme sa na to pozrieť ešte neskôr. Komisia bude odvodzovať dôsledky vzťahom možno do konca týždňa nám dáte niečo v písomnej forme. Je to pre vás akceptovateľné, priateľné? Dobre, v poriadku. Áno, dohodnem sa so sekretariátom. Dobre, takže niečo z tej vašej prezentácie tiež. Pán Butarelli, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne priebehu minúty chcem povedať, že je menej dôležité konštatovať, do akej miere bude dohoda e, predstavovať e, rovnaký dopad, ako je to v prípade rozhodnutia o adekvátnosti. môj problém, môj problém spočíva v dopade tohto horizontálneho prístupu. Sú tu pro a kontra. Pro, že je, to, že je tu dôslednosť, mali by sme vysvetliť to, aké sú vzťahy eh, medzi dohodou a budúcou právno, budúcim právnym základom. My povzbudzujeme strany, aby E, si uvedomili, že každý právny základ musí byť v súlade s dohodou. No a aby som zdôraznil tú horizont, ten horizontálny pôvod dohody, chcem zdôrazniť štyri veci. Poprvé, táto dohoda sa bude vzťahovať na prenosy e, dát členských krajín, čiže nie priamo z EÚ do Spojených štátov. Po druhé, Ustanovenie stanovuje, do akej miery tento prenos údajov do Spojených štátov môžu byť relevantný pre agentúry národnej bezpečnosti v Spojených štátoch. Nechcem zachádzať do detajlov, ale je to informácia pre vás. Ďalšia vec dohoda nebude aplikovateľná iba na zdieľanie informácií, ale takisto v prípade prenosov e, od súkromných spoločností do teda pre e, použitie právnych subjektov. Nebude to teda určené iba pre administratívne orgány a pre policajné e, síly že budú potrebné tieto objasnenia, pretože si myslím, že tá myšlienka horizontálnej dohody je vítaná, ale treba tam zaviesť normy štandardne na vysokej úrovni. Ďakujem pekne, pán Butarelli. Sofia ako prvá, ale prosím stručne. Ja by som rada mala právne stanovisko nestačí mi iba e, písomné stanovisko. Prosím vás, mohli by sme pozbierať všetky otázky v písomnej forme, poslať tieto otázky komisie a keď Viete, mám dosť veľké obavy a ja chcem odpovede v písomnej podobe a chcem právne hodnotenie tak pán Fenesko povedal, že osloví sekretariát a do konca týždňa to dostaneme, takže e, e, Sofi, dobre, chopím sa tvojho návrhu. Myslím, že to je dobrá cesta, ako to vyriešiť. Môžeme to takto prediskutovať. Dobre. Jan, posledné slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako spravodajca som už pozval tieňových spravodajcov. Myslím si, že to bude, by to bolo dobre, keby tam bola komisia na tom, aby sme pracovali na tom texte ďalej pretože naozaj ten eh, článok 5, paragraf 3 nie je celkom jasný. Sú tu určité právne obavy. Zdá sa, že toto by mohlo byť minimalizovanie možností pre členské krajiny, aby tam mali obmedzenia pri prenose dát do budúcnosti, aby bolo jasné, že to tak nie je. Musíme na tom pracovať ďalej a potom to rozhodnutie, malo by padnúť rozhodnutie, či to stačí alebo nie. Čiže budeme mať zajtra stretnutie tieňových spravodajcov a rád by som mal jasné stanovisko na papieri zo strany komisie. Je to kvôli jasnosti, aby každý mal túto právnu argumentáciu zverejn, zverejnenú, aby sa mohol k tomu vrátiť v prípade, ak sa objavia nejaké obavy. No už som chcel ukončiť e, zásadanie koordinátorov e, sa bude teda zaoberať aj tým, čo bolo prezentované, napísané. Dobre, v poriadku. E, vidím vás zajtra o 9. Ďakujem pekne kolegovia.